Nous allons commencer notre euh, réunion. Mm, predsedajúca, začali by sme teraz našou, našou schôdzou. Donc je vous souhaite à tous euh, la bienvenue pour notre euh, réunion. Dovolte, aby som vás všetkých privítala tuto na našej dnešnej schôdzi. Pre mňa je to veľmi veľké potešenie, že sa s vami znova stretávam po drahej neprítomnosti. Chcela by som využiť túto príležitosť na to, aby som sa poďakovala kolegom, ktorí ma eh, nahradili predsedníctve výboru pra, hlavne páni Stipler a pánovi Deva. Veľmi pekne vám ďakujem. Začneme teda naše stretnutie prijatím programu. Dostali sme dve žiadosti o zmenu programu na žiadosť spravodajcu pána Dil, Hlasovanie o akta sa odkladá na 4. júna. Ehm, čo znamená, že by to nemalo spôsobovať problémy. Výbor INTA bude teda hlasovať lebo tá hlasuje 20. júna. E, na žiadosť spravodajca pánu Bongu navrhujem, aby sme e, hlasovanie o návrhu, správu, správ, návrhu správy o e, zmene rozhodnutia rady vzťahujúceho sa na združenia krajín a zámorských území eh, k Európskej únie. Eh, ide tu o, predovšetkým o zmenu Európskeho štatútu ostrova Saint Barthélemy, ktorý 1. januára 2012 sa stal um, eh, PTOM miesto RUP. Čiže toto sme zaradili na žiadosť pána Pongu. Sú prosím nejaké e, pripomienky k takto pozmenenému programu. Ak nie sú, tak program je prijatý. Teraz e, preskúmame zápisnice zo zasadnutia 23. a 24. apríla. Máte zápisnicu vo svojich materiáloch. Pokiaľ máte nejaké pripomienky k tejto zápisnici, prosím, aby ste ich oznámili sekretariátu pred e, ukončením dnešného zasadnutia. V opačnom prípade bude zápisnica považovaná za prijatú. Okrem toho, tu máme na programe prijatie rozhodnutia a odporúčania koordinátorov z 2. apríla 2012. Vo svojej zložke máte tieto odporúčania, ako aj prijaté rozhodnutia počas stretnutia koordinátorov 24. Eh, apríla. Ak máte pripomienky k výsledkom tohto zasadnutia, prosím, aby ste ich eh, poskytli sekretariátu pred ukončením dnešného zasadnutia. Pán eh, Frank a Gering e, položil Európskej komisii otázku o financovaní volieb v Kongu. Nevidím tu pána Franka van Hecke medzi nami. Toto je už druhá jeho neprítomnosť počas e, položenia tejto otázky komisii, preto navrhujem, aby pán, pán Eke položil komisii túto otázku písomne a aby komisia takisto odpovedala písomne s tým, že nám bude táto odpoveď takisto poskytnutá a sekretariat ju rozdá členom. Ďakujem. Teraz budeme posudzovať zmenu smernice 2004-109 o harmonizácii povinnosti transparentnosti, pokiaľ ide o informácie eh, emitentov, ktorých eh, cenné papiere sú prijaté na eh, regulovanom trhu, ako aj smernice 2007-14 komisie. Našou spravodajkyňou pre obe správy, pre oba návrhy je pani Fiona Al je to teda smernica o transparentnosti a smernica o ročných e, uzavierkach, ako aj e, uzavierkach e, spoločnosti s ručením obmedzením. Cieľom týchto smerníc je zvýšiť transparentnosť, daňové úniky a preto navrhujem, aby sme o oboch týchto návrhoch rokovali spoločne. E, tieto návrhy smerníc sú výsledkom dlhej práce mnohých mimovládnych organizácií, mnohých poslancov tohto parlamentu a s veľkým potešením odovzdávam slovo pani Fiona Hall. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujeme za ten návrh, aby sme vyriešili bod číslo 5 a 6 spoločne. Myslím si, že to absolútne je, dáva zmysel, pretože myslím si, že e, pre náš výbor je najzajímavejšie práve kapitola 9 e, a do nej sa, v nej sa teda, alebo toho sa týka článok 6 smernice o transparentnosti. Ehm, výbory ehm, Ekon aj AFED poskytujú stanoviska k tomu pre náš výbor. Kolegovia mohli vidieť z e-mailu, ktorý bol zaslaný členom výboru DV, ehm, že ostatné výbory, ktoré poskytujú stanoviska, urychlili svoj proces, aby sa dalo hlasovať ešte vo výbore Júri koncom júna, aj keď to ešte zatiaľ nie je isté, ale znamená to, že harmonogram je veľmi tesný a termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra na obed, ak o 12. Najprv by som chcela urobiť trošku úvodu. Ako vieme, vývozy minerálnych látok, eh, uhlia a ropy majú veľký význam pre rozvojové krajiny a môžu eh, pritvoriť hodnoty eh, stovky miliónov eur pre krajiny. Avšak napriek tomu množstvo rozvojových krajín nie je schopných využiť tie svoje prírodné zdroje vo svoj prospech krajiny, ako napríklad e, Nigéria alebo Kongo, Demokratická republika Kongo a podobne sú oveľa chudobnejší, než by v skutočnosti mali. A ide o to, že tu predovšetkým chýba in, nedostatok informácií o tom, aké ťažobné firmy e, poskytujú platby vládam. Takže ide o to, aby sme zabezpečili vyššiu transparentnosť v týchto platieb, tak aby mohli e, potom občania e, skúmať zodpovednosť vlád za to, akým spôsobom sa dostávajú aj k ním tie prostriedky z predaja ich zdrojov. Čiže krajiny sú bohaté na zdroje, ale sú veľmi málo rozvinuté a mali by teda týmto spôsobom získať väčší podiel na svojom e, na svojich ťažbách. Takže platby, ktoré momentálne sú eh, v ťažobnom priemysle alebo v prípade ťažby dreva, aj keď eh, to sú platby, ktoré môžu predstavovať významnú časť príjmov danej krajiny, najmä v krajinách bohatých na zdroje. Európsky parlament už od roku 2007 žiada predloženie návrhov týkajúcich sa komplexnejšieho uverejňovania takýchto informácií. V oktobri 2011 komisia navrhla, aby podniky pôsobiace v ťažobnom priemysle alebo podniky, ktoré kľúčujú primárne lesy, uverejňovali platby a navrhla sa aj nová smernica a to, tak, toto, táto požiadavka by vyžadovala od všetkých eh, týchto firiem ťažobného priemyslu, aby zverejňovali svoje eh, eh, platby, ktoré uhrádzajú vládam v každej krajine v každej krajine, v ktorej, v ktorej pracujú alebo fungujú. Týmto by sa nezabezpečilo eh, občanom alebo občianskej spoločnosti lepšie informácie o týchto vládach, ale je to dobré aj pre investorov, pretože investori potom budú mať lepší obraz o tom, aké sú tam eh, riziká a budú mať aj jasnejší prehľad o financiách eh, firmy. Čiže to doplní to, čo už máme k dispozícii E, prakticky iniciatívy pre dobrovoľnú transparentnosť v priemysle. Tento návrh prakticky vychádza z amerického zákona Dodd-Frank Act, ktorý bol prijatý v júli 2010, ktorý od podnikov pôsobiacich v ťažobnom priemysle, registrovaných na úrade pre reguláciu akciových trhov USA SEC, a e vyžaduje, aby zverejňovali platby uhradzané vládam, a to podľa jednotlivých krajín a projektov. Návrh komisie je teda preto veľmi vítaný, ale v mojom návrhu stanoviska som navrhla aj niektoré oblasti, kde si myslím, že by sme mohli možno že zajsť trošku ďalej a trošku to, e, ten americký zákon zlepšiť. Takže ja len rýchlo preletím cez e, moje pozvodňujúce návrhy, ktoré navrhujem. Návrh číslo 4, ten sa týka toho, aby sme e, zahrnuli do definície podniku aj dopravu a vývoznú firmu, alebo dopravnú vývoznú firmu, čiže aby to neboli len ťažobné firmy samotné, alebo e, prieskumné firmy, ale aj tí, ktorí prevážajú e, tieto e, tieto materiály. Pozmeňujúci číslo 5 definuje, čo vlastne je projekt. Komisia, tak ako to navrhuje komisie, projekt je podstatná udalosť pre podávanie správ, pretože tým musí krajina od, poskytovať informácie. A týka sa to, je to teda bližšie k tým, e, kde sa to v skutočnosti aj deje. Ale ja mám akýsi pocit, že definícia komisie vlastne umožní firmám si iným rôznym spôsobom vykladať tieto definície na báze ich konkrétnej riadiacej štruktúry a v dôsledku toho potom tá definícia nie, nie celkom bude taká ako kvázi uplatniteľná. Takže to, čo navrhujem ja, je, aby sme zadefinovali projekt ako um, kontrakt alebo koncesia, ktorá umožňuje firme um, platiť um, alebo zabezpečovať um, platiť daňové príjmy. Teda a ak, je to na, na, ak to podávanie správy na báze toho, koľko odvádzajú daní, tak by to tak malo byť. A keďže sú to firmy, ktoré pôsobia po celom svete, majú práva využívať e, tie zdroje. Väčšinou je to ohraničené geograficky, často je to nejaký e, e, geografický blok. Ale definícia je tu taká, že v krajinách, kde takýto systém nie je zavedený, je určitá flexibilita, aby sa platby diali inými alebo rôznymi spôsobmi. A my sa teda snažíme zadefinovať projekt tak, aby to fungovalo aj pre chudobnú krajinu, aj pre bohaté krajiny ktorých, s ktorými tu pracujeme tu v našom výbore, ale fun- mohlo by to fungovať aj pre krajiny ako je Kanada alebo Austrália. Takže ja si myslím, že musí byť taká definícia, ktorá bude vyhovovať všetkým. V pozmeňujúcim návrhu 6 až 9 som sa dotkla viacerých otázok, ktoré sa týkajú samotného rozsahu platieb. Ja navrhujem, aby rozsah platie bol rozšírený na všetky sektory a nie teda len e, ťažobný priemysel. A no, potom, čo som aj viedla viaceré diskusie s tými spravodajcami všetkých politických skupín, som si uvedomila, že je tu silný názor vo viacerých politických skupinách z hľadiska týka tejto otázky a tiež sú za toto rozšírenie. Takže aj keď ja som sústredená na dôležitosť eh, ťažobného priemyslu a drevarského ťažobného priemyslu, ehm, vypočujela som si to, čo hovorili kolegovia, až eh, by sme teda rozšírili tento základ priemyselných odvetví verím, že to pani predsednička podporíte, pretože pamätám si vašu správu z roku 2011 o daneniach a vývoji a vy ste hovorili, že teda je to mimoriadne dôležité to podávanie správ o platbách a daniach, že by to bolo výhodné pre všetkých, pretože by to prispelo taktiež aj k dobrému ekonomickému riadeniu globálne, ak by sa to v týchto krajinách zlepšilo. Ak chceme teda vlastne riešiť rôzne daňové úniky, alebo koľko toho presne teda je, je potrebné zabezpečiť aj doplňujúce informácie medzi krajinami. Čiže ja by som ešte trošku tiež e, požiadala o väčší doplnok e, samotné poskytnutie informácie o platbe, to ešte neznamená, že e, firmy platia aj dostatočne vysoké danie alebo primerané danie. Existuje tu veľká dohoda aj medzi krajinami OECD, že daňové úniky stoja oveľa viac e, tieto krajiny, než, e, stoja viac tieto krajiny, než dostávajú v rozvojovej pomoci. Takže v mojom pozornici návrh číslo 13 e, sa týka toho, že je potrebné zabezpečiť aj ďalšie dovozné a vývozné poplatky a dane, čiže ide o platby e, dane za pôdu budovy, zrážkové dane a spotrebné dane a podobne. A tak, aby sme tam, všetky teda musia byť zahrnuté, aby sme teda nič nevynechali. Avšak tiež si myslím, že je to absolútne podstatné, aby to bolo postavené na projektoch, alebo podľa projektov, a pretože si myslím, že firmy, v ťažovnom priemysle pre tieto firmy musíme zabezpečiť, aby sa to platenie daní dialo podľa projektu a to je uvedené v pozmeňujúcom návrhu číslo 9. Ja navrhujem, aby to podávanie správ o platbách, aby sa v týchto firmách vyskytovalo v ich výročných e, účtoch, pretože aby tieto výročné účty sa zverejňovali, lebo sú dôležité aj pre investorov. Potom je tu ešte niekoľko vecí, ktoré by som chcela, vašu, ktoré by som chcela vašu pozornosť upriamiť. 17 sa týka um, určitej, určitého Prahu, od ktorého budú musieť e, firmy e, od, zverejňovať informácie o platbách. A veľká diskusia tu prebiehala medzi výbormi a ja som teda navrhovala, aby platba bola zverejnená, ak presahuje hodnotu 15 tisíc eur. A to je pomerne nízka suma v porovnaní s tým, čo navrhovali iné výbory, ale myslím si, že tí z nás, ktorí poznajú situáciu v týchto krajinách, vedia, že 15 tisíc eur je veľa peňazí, ak hovoríte o nejakých projektoch, ktoré niekde v miestnej komunite v Afrike takáto suma je dostatočná na to, aby už viedla k veľkej korupcii, ak sa s týmito peniazmi, ak nebudú poskytnuté informácie dostatočne o nich. Takže ja by som chcela, aby náš e, výbor, keďže my sme výbor pre rozvoj, aby sme túto vec takto pokryli. Samozrejme, že budeme musieť o tejto veci e, diskutovať s inými výbormi, pretože niektorí majú na to iný názor. A napokon, čo sa týka výnimiek, som bola, som bola trošku sklamaná, že niektoré firmy môžu byť vyňaté alebo môžu mať výnimku Sú tu aj štúdie, ktoré že tu existuje e, určitá, že tu v týchto krajinách sú také zákony, ktoré vlastne, neviem, ktoré sa týkajú udelovania licencií a podobne, ktoré viac menej umožňujú e, vysokú mieru korupcie a podobne. A, a myslím si, že toto by sme mali ešte, mm, keďže máme tak málo času, mne veľmi pomohlo všetky rokovania, ktoré som mala s tými spravodajcami. Dúfam, že takto budem pokračovať aj ďalej, pretože máme veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. La... Ďakujem veľmi pekne. Slovo má Izabel Levin. Ďakujem pani predsednička a ďakujem veľmi pekne aj Pione Hall za jej vynikajúcu správu z Argentíny je e, tieňovou spravodajkyňou za zelených, ale v súčasnosti vystupuje na významnej konferencii o migrácii v Istambule, takže ma požiadala, aby som ju nahradila. Chceli by sme zavlažovať pani Hol k vynikajúcej správe a e, podporujeme správu ako celok. Súhlasíme so zásadou, teda súhlasíme s tým, že zásada e, výkazníctvo od projektu ku projektu je kľúčom pre transparentnosť a je je to jediný spôsob, ako miestne komunity môžu rozhodniť, koľko bohatstva sa generuje jednotlivými, e, prostredstvom jednotlivých projektov. E, pani Hall e, pridala veľmi významnú pridanú hodnotu tým, že e, hovorila o niektorých definíciách, ktoré sú dôležité na to, aby sa predišlo e, medzerám. Okrem toho, pokiaľ ide o návrh komisie, e, americký Frank Dotov zákon neumožňuje, aby sa dostatočne bojovalo proti korupcii a skutočne nechceme, aby sme touto smernicou poskytli nesprávne stimuly. Podporujeme podporujeme aj prístup spravodajkyne k ktorá špecifikuje, že prach materiálnosti by mal byť zahrnutý priamo do smernice a nie ako navrhuje smernica. Nemalo by sa to riešiť delegovanými aktami. Okrem toho si myslíme, že ten prach sa musí udržiavať na nízkej úrovni, tak ako to navrhuje spravodajkynia. Musíme sa na to pozerať zo z pohľadu miestnej samozprávy, čo pre nich predstavuje značná suma peňazí. Zelení vítajú a aj skutočnosť, že pani Hol vychádza z kolektívnej práce výboru a iniciatívnej správy našej, našej predsedničky pani Eva Žoli z marca 2011 o daniach a rozvoji. Takisto eh, si myslíme, že pokiaľ ide o, pre, o, o eh, zisky pred zdanením a po zdanení, to je takisto veľmi dôležité. Takisto je dôležitý aj rozsah zahrnutých sektorov. My by sme však boli radi, keby sa zvýšila aj transparentnosť rybolovu. Rybolov to je prirodzený zdroj, je to zdroj obživy pre e, populáciu mnohých krajín, ale vlády veľmi často predávajú prístup k svojim e, rybolovným oblastiam tým, čo sú ochotní zaplatiť najvyššiu cenu. A najhoršie je, že nikto nevie, ako často predá e, vláda prístup k tomu istej, istej zásobe rýb. Ryby sú teoreticky obnoviteľným zdrojom, ale pokiaľ dôjde k nadmernému rybolovu, tak ja by som to skôr označila za ťažobný priemysel, pretože je tu riziko, že sa tento zdroj e, bielkovín vyčerpa. Je to aj zdroj potravinovej bezpečnosti. Preto mám otázku na spravodajkyňu, vzhľadom na to, že navrhuje, ak som to správne pochopila, prístup um, vykazovania od projektu k projektu v ťažobnom priemysle uh, rybolovné licencie pre flotily na, dlhodob- na dlhé vzdialenosti takisto spadajú pod uh, licencie a podľa mňa spadajú aj pod definíciu ťažobného priemyslu, rovnako ako logging, ako okľúčovanie lesov. A preto mám otázku na pani spravodajkyňu, či sa domnieva, že by bolo možné pridať aj rybolov do tejto definície ťažobných odvetví Extractive Industries. Čiže záverom zelení sú s správou ako tako spokojní, podporujú e, názory pani spravodajkyne. E, chceme e, prispieť iba niektorými pozmeňujúcimi návrhmi k objasneniu či lepšiemu spresneniu správy. Je teda veľmi dôležité hľadať ďalšie kroky na boj proti korupcii a vyhýbaniu sa plateniu daní. Africké Eh, tieto eh, je, je veľmi dôležité, aby sme vyslali predovšetkým silné posolstvo našim kolegom v iných výboroch a v rade, aby sme eh, zachovali tento ťah e, k dosiahnutiu tohto ambiciozného cieľa. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcela poďakovať pani spravodajkyni pani Fiona Hall za jej vynikajúcu prácu, za to, že rozšírila pole pôsobnosti tohto textu na všetky odvetvia. Ďakujem aj za navrhovaný prach, pretože tento prach ak si dobre spomínam, zodpovedá aj Prahu určenému pre boj proti praniu špinavých peňazí. Ale mám otázku. Ten text hovorí len o platbách e, vláde. Nemyslíte, že to je príliš e, reštriktívne, pretože existujú aj orgány miestnej samozprávy, existujú E, národné e, organizácie, ktoré môžu príjmať takéto platby. Tu mám na mysli napríklad Gabon alebo Nigeriu, kde existujú štátne e, spoločnosti, ktoré môžu takisto priamo príjmať takéto platby. Čiže kladím si otázku, či toto rozšírenie by sa nemalo vzťahovať na všetky platby, ktoré sú vykonané vo vzťahu k vládám, miestnym organizáciám, firmám, spoločnostiam, to znamená, že všetkým týmto subjektom, e, pretože text e, takto koncipovaný sa dá ľahko obchádzať, pretože e, napríklad nevzťahuje sa na platby fyzickým osobám. teraz odovzdávam slovo pánovi Deva. Ďakujem, pani predsednička, vítam vás späť, kým ste, e, viem, že ste mali veľmi e, vyčerpávajúce obdobie za sebou, ale kým ste tu neboli, to ja som takisto prešiel takýmto vyčerpávajúcim obdobím, ale sme veľmi radi, že ste naspäť. Chcel by som zablažovať pani Hol k tejto vynikajúcej správe, pretože eh, odhalila tie problémy, ktoré sú skutočne kľúčové a aj tie pozmeňujúce návrhy sú skutočne relevantné. Len jedna myšlienka. Keď spoločnosti investujú do rozvojových krajín, tak niekedy robia tzv. offsetové investície. Eh, napríklad, že eh, keď tam chcú robiť nejaké vykopové práce, tak sa od nich požaduje, aby urobili nejaký projekt, aby postavili školu, nemocnicu a tak ďalej. Ide tu o akýsi výmenný obchod, niečo za niečo, ale toto môže viesť aj ku korupcii, pretože tá e, nemocnica ani škola napokon nemusí byť postavená a tie prostriedky, ktoré mali byť na to vynaložené, skončia vo vreckách nejakých ministrov. Čiže neviem, ako by bolo možné túto koncepciu offsetových investícií e, aplikovať e, v rámci tejto otázky transparentnosti. Pán Ricardo Cortés, Lastria, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, vítajte. E, v prvom rade... Eh, de verdad, eh, el, el excelente, el excelente... Najprv by som chcel sa poďakovať za túto vynikajúcu správu, za skutočne vynikajúcu prácu, ktorá bola vykonaná. A myslím si, že je povinnosťou tohto parlamentu takýmto spôsobom pristupovať k tejto téme a dúfam, že sa nám podarí završiť túto diskusiu s komisiou a že sa nám to konečne podarí posunúť do takej finálnej fázy. Naša skupina zastáva názor, že je potrebné, aby sme o týchto platbách na základe jednotlivých projektov informovali. Pani predsedkynia tu prezentovala celkom zásadnú myšlienku a Konkrétne tu išlo o to, aby sa sprístupňovali a zverejňovali tieto platby, ktoré idú aj lokálnym orgánom a je absolútne zásadné hovoriť napríklad o tých informáciách, kedy dochádza k únikom nejakých tokov, pretože tu nejde iba o priemysel, prichádza tu k veľkým únikom peňazí aj v tých najchudobnejších krajinách, v tých chudobných krajinách, ktoré sú však bohaté na zdroje. Nám tu ide o zachovanie väčšej transparentnosti, o väčšiu priehľadnosť a o lepšiu správu vecí verejných. Takže my zastávame názor, že táto vynikajúca správa skutočne pokrýva všetky tie výhrady, ktoré tu odzneli k tejto téme. Ďakujem pekne. Teraz odozdávam slovo komisii, ktorá je zastúpená pánom Kalina Simenovom. Hello, Madam Chair, Madam Reporter. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som Kalina Simenov z DG Mark, to je z jednotky pre účtovníctvo alebo pre smernicu účtovníctva. My ste e, spomínali správu o transparentnosti. Ďakujem za túto správu aj za všetku prácu, aj za podporu, ktorú ste poskytli vy návrhu komisie. Chcela by som sa sústrediť iba na niekoľko vecí, o ktorých si myslím, že sú dôležité, aby sme z nich nestratili zo zreteľa. Jedna vec je, že komisia sa chcela sa sústrediť na tie, na tie odvetvia, ktoré sú, sa netýkajú obnoviteľných zdrojov. Pani spravodajkyňa navrhuje aj ďalšie odvetvia, ale za to, o tom, na, na tomto zatiaľ tak veľmi netrváme. My sme sa chcú skôr chceli sústrediť na tieto dve odvetvia. Je to aj preto, lebo aj americká legislatíva sa týka prie, ťažobného priemyslu a lesníctva. Preto sme chceli povedať, že tento návrh komisie je výsledkom veľkého úsilia, ktorý sa snažil dosiahnuť vysokú rovnováhu medzi tým, aby sa zlepšila transparentnosť a zvýšilo sa, a zlepšilo sa riadenie a dobré vedenie, ale zároveň, aby sme sa vyhli tomu, aby sme výrazne neznevýhodňovali európske firmy a znižovali ich konkurencieschopnosť. Takže preto si myslíme, že miera detailu, ktorú navrhla komisia, pre podávanie správ by mala byť postačujúca z hľadiska toho, aké informácie majú byť poskytnuté. Ako možno viete, rada prijala e, taký konzervatívnejší, alebo zaujala taký konzervatívnejší prístup, preto budeme sa musieť snažiť dosiahnuť kompromis a dosiahnuť to, čo, sa, teda, čo je priechodné a sústrediť sa radšej na tieto dva dve odvetvia, tak aby sme to neprehnali a nedostali sa v zábere potom len do, um, do slepej uličky, pretože je tu síce veľká podpora na to rozšírenie, respektíve nie je dostatočne veľká podpora na rozšírenie podľa pôsobnosti. Potom ďalšia otázka e, rozšírenia um, podľa pôsobnosti. Je otázka, že či to patrí sem, pretože toto je nástroj, ktorý sa týka účtovníctva. Myslíme si, že bude veľmi ťažko, uh, na, aby sa v tomto texte ešte eh, aby sa tento text ešte rozširovala rôzne daňové úniky a daňové raje a podobné veci. To je trošku um, diskutabilné. Potom ďalšia otázka sa týka um, úrovne vlády. My tu hovoríme teda tu národnú úroveň, ale pod to spada samozrejme aj eh, ja neviem, národ, eh, nielen národné, ale aj regionálne, alebo na všetkých úrovniach vlády, pretože to je dôležité pre miestne komunity. Samozrejme, že aj ten prístup podľa projektov je dôležitý pre komisiu. Um, boli určité návrhy z rady, aby sa to trošku potlačilo, ale my z komisie tiež myslíme, že to je vlastne jadro celého návrhu. Takže budeme, budeme to sa snažiť pretlačiť. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Opätovne odovzdáme slovo pani Hol, ktorá urobí závery. Ďakujem za všetky vaše vyjadrenia. Ja by som sa vrátila k niektorým veciam. Čo sa týka otázky rybalovu, Adre, chápem, že prečo by to bolo požiadavka a prečo by to niekto chcel, pred, z hľadiska toho, že aké peniaze dostávali jednotlivé vlády v, tej, v tomto odvetví. Moja prvá reakcia by bola však či by to bolo komplikované v týchto hm. smerniciach, lebo my to hovoríme o veľkých eh, firmách, ktoré sú alebo nie sú kotované na burze a neviem, že či um, tie eh, licencie na rybolov sa týkajú týchto firiem. Ale určite som, by som bola ochotná sa obaviť o, tejto, o takomto rozšírení. Potom, čo sa týka otázky platieb miestnym samozprávam, toho, čo sa pýtal pán Deva, aj hovorila o tom komisia, súhlasím, ale vláda je tu zadefinovaná v článku 36, kde sú definície, sa hovorí, že vláda predstavuje akýkoľvek orgán na miestnej alebo regionálnej úrovni členského štátu. E, takisto to môže byť aj nejaká agentúra vládna a podobne. Čiže v tomto zmysle si myslím, že pokrývame to, čo by sme chceli mať e, tým pádom vlastne aj miestne samozprávy alebo miestne združenia či agentúry sú tiež zahrnuté ako príjemcovia peňazí. Ďalšia poznámka sa týkala určitých platieb v naturáliách a to je tiež pokryté pozmeňujúcim návrhom číslo 9 a je absolútne správne, že keď sa robí nejaký projekt na nejakom mieste, E, môže byť e, predmetom korupcie tak, aby, ja neviem, sa postaviť, ak je tam napríklad e, projekt na postavenie nejakej školy, aby sa z toho neuliala čas peniaze niekde nejakému vládnemu úradníkovi. Potom člen, článok 9 hovoríme o ťažobnom priemysle a roz, drevo v ťažobnom priemysle a Tiež by sa mala špecifikovať suma, vrátanie prostriedkov uhradených v natu- alebo platie v naturáliách e, tam sa to spomína. Čiže myslím si, že tým, že to tam máme, tak pokrývame um, aj rôzne iné, tým pádom nejaké extra príjmy, ktoré by mohli byť predmetom korupcie alebo sú relevantné pri takýchto prípadoch. Takže týmto naturálne my sme to pokryli. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týkala vyváženosti a nie z neho výhodňovania európskych firiem. Myslím si, že nesmieme zabúdať na to, že väčšina európskych firiem už do veľkej miery takýto, takúto formu poskytovania informácií už poskytuje a Nemáme zatiaľ dôkazy o tom, že firma kvôli tomu, že musí poskytovať detálne informácie, neprišla o svoj biznis. E, napríklad taká firma Statoil už plní tieto, tieto povinnosti alebo tieto úlohy a stále sú v biznise, takže myslím si, že snažíme sa urobiť dobre pre všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Hol za túto prácu. Ďakujem aj za jej pripomienky. E, určite viete o tom, že e, dánske predsedníctvo vyjadrilo želenie, aby obidva tieto návrhy boli e, Dohlasované ešte e, počas dánskeho predsedníctva, takže tieto stanoviská pani Hol budú predmetom hlasovania 4. júna a pozmeňujúce návrhy sa môžu predkladať do obeda 15. mája. Teraz budeme hovoriť o Európskom nástroje susedstva. Máme štyri dôležité návrhy stanovisk pre výbor APED. Je to návrh nariadenia, ktorým sa e, zavádzajú nástroje pre financovanie vonkajšej činnosti, konkrétne Európsky nástroj susedstva, nástroj stability, nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretimi krajinami a napokon finančný nástroj na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Budeme o týchto štyroch témach hovoriť postupne. Začneme stanoviskom, ktoré vypracoval pán Deva a ktoré sa týka Európskeho nástroja susedstva. Pán Deva, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vo svojom, v mojom návrhu stanoviska k tomuto dôležitému nástroju navrhujem APETu iba 5 e, pozmeňujúcich návrhov. A e, tieto majú za cieľ predovšetkým zlepšiť e, prepojenie medzi rehabilitáciou a rozvojom. Pre nás je takisto dôležitý cieľ znižovania chudoby. E, musí to byť v súlade s právnym základom, ktorý vybrala e, Európska komisia e, musíme mať stále na pamäti cieľ znižovania chudoby, pretože je zvláštne, ako o tomto cieli hovoríme bez toho, aby sme hovorili o tvorbe bohatstva. A vo svetle e, neformálneho stretnutia, ktoré zorganizoval sekretariat APET, sekretariat DV sa domnieva, že minimalistický prístup, e, ktorý pozostáva len z niekoľkých pozmenujúcich, ale za to kľúčových e, návrhov, by mohol byť najrealistickejší, pokiaľ chceme, aby ich e, akceptoval výbor APET. E, teraz by som v krátkosti e, predstavil obsah mojich pozmeňujúcich návrhov. Pozmeňujúci návrh číslo 1 týkajúci sa článku 1 návrhu tohto nástroja. Či skutočne stojí za to, aby sa do článku 1 zahrnul aj cieľ znižovania e, chudoby. E, pozmeňujúce návrh 2, 3 a 4 k článku 2 a 7. Tieto pozmeňujúce návrhy majú za cieľ posilniť a zlepšiť prepojenie medzi znižovaním chudoby a rozvojom, vrátanie prechodu od núdzovej pomoci po katastrofách alebo krízach k dlhodobému rozvoju a rozvojovej pomoci. E, takisto zdôrazňujem úlohu tvorby bohatstva pri znižovaní chudoby. Pozmenujúci návrh 5 k článku 20 je technicky ale dôležitý. Komisia sa aj minule snažila, aby v súčasnom nástroje nebol žiadny dátum e, jej ukončenia platnosti. My navrhujeme, aby sa tam zaviedol tento termín, aby to bol 31. december 2020. E, samozrejme, e, my, ako viete, nachádzame sa uprostred vyjadrovania našej podpory prístupu viac za viac ale obávame sa, že keby sme robili niečo s týmto Prahom, tak by to mohlo mať nežiaduce následky. Čiže my hovoríme o tomto nástroji, ale zároveň hovoríme o širších e, obavách vyjadrených v súvislosti s delegovanými aktami. E, s radosťou si vypočujem vaše pripomienky k týmto témam. Nech sa páči. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa takisto teším, že vás máme opäť medzi nami v našom výbore. Pokiaľ ide o stanovisko pána Deveho, ja za moju politickú skupinu súhlasím so všetkým v princípe, čo sa tam uvádza. My sa to musíme vysporiadať skutočne s veľa, veľkým množstvom technických termínov a opatrení, ktoré musia z našej pomoci urobiť čo možno najflexibilnejší pomoc v budúcnosti. myslím, že to je práve veľmi potrebné, ak zohľadníme potrebu predovšetkým v južnom susedstve vo vzťahu k krajinám arabskej jary a Severnej Afrike. Ľudia v týchto krajinách sú nedočkaví a čakajú na konkrétne opatrenia zo strany Európskej únie a myslím si, že tento nástroj, respektíve tieto nástroje im ponúknú možnosti, aby sme konali skutočne rázne a efektívne. Princíp viac za viac, more for more, je uvítania hodný. To znamená, keď sa to bude celé dobre vyvíjať, to znamená, že môžeme to ešte viac podporiť, ale zároveň to znamená aj menej za menej, less for less, ak sa, tá ich, ak sa ten ich progres bude Mm, brzdí, tak jednoducho nedostanú až toľko peňazí. To znamená, z našej, pozo- našej pozície to znamená, že sme zodpovední a týmto spôsobom ich, im chceme pomôcť a keď nebudú oni robiť, tak ani my ich nemôžeme podporiť. Chcel by som povedať, že je dobré venovať pozornosť práve uh, južným susedom a za, zapracovať to celé do stratégie Európska únia a Afrika, aby sme tam zapracovali aj také prvky, ktoré súvisia so uh, E, životným prostredím a celé sme to posunuli na jednotlivé roviny viac. E, e, to prinesie obom partnerom a myslím si, že týmto spôsobom zaangažujeme všetkých, predovšetkým pokiaľ ide o to, že hľadáme teraz partnerov pre boj proti klimatickým zmenám. Takisto si myslím, že musíme lepšie prepojiť našu spoluprácu aj v prípade jednotlivých prírodných katastrof a týmto spôsobom si myslím, že práve táto strednodobá a dlhodobá pomoc našej strany musí byť ešte viac e, zdôraznená. Pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, sa tu takisto, tak sa tu takisto spomína. Ja som minulý týždeň bol na šutrovanom dialogu, zúčastnil som sa tam teda a e, počul som tam viacero kritických hlasov z miestnej úrovne, ktoré poukazovali na to, že sa tu uprednostňuje občianská spoločnosť. Myslím si, že obe veci sú dôležité. Potrebujeme podporovať tak občianskú spoločnosť, ako aj to, že potrebujeme podporovať aj miestnu samozprávu a týmto spôsobom vlastne dosiahneme decentralizáciu krajiny a podporíme demokratizáciu ako takú a týmto spôsobom aj tú našu pomoc efektívnym spôsobom budeme môcť štrukturovať. Z nášho pohľadu takisto veľmi dôležité, aby sme ako výbor pre rozvojovú pomoc ako výbor pre rozvoj tieto finančné prostriedky z tohto nástroja nežiadali z nástroja susedskej pomoci, ale aby sme rozpracovali tie návrhy, ktoré pán Deva v svojej správe, v návrhe svojej správy predkladá, pretože jednoducho očakávame podporu aj vo výbore AFED. Z našej strany ešte predložíme pozmeňujúce návrh článku 2, kde ide o udržateľnú obospodárovateľnosť, pokiaľ ide o prírodné zdroje, ako napríklad e, využívanie pitnej vody, ako aj morských zdrojov. Ďakujem veľmi pekne, pán Deve. My sa pripájame k vašej správe v plnej miere. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Görens, máte slovo. Ďakujem. Ja by som chcel začať skôr takou triviálnou poznámkou, e, ale pán Deva vypracoval dobrú správu, pán Deva by ani nebol schopný urobiť zlú správu. A, e, čiže nehovorím, že ste neschopní, ale boli by ste neschopní urobiť zlú správu. Po druhé, moja pripomienka sa týka toho, k čomu sa vyjadril aj pán e, Neuser, e, čiže pokiaľ ide o využitie nástroja DCI na financovanie ďalších nástrojov, tu sa nachádzame práve v tých e, číslach, pretože my chceme e, teraz e, využiť peniaze, ktoré zoberieme od na to, aby sme ich dali inde, ale ja síce nie som a priorne proti tomu, tie peniaze musíme niekde nájsť, ale z dôvodov jasnosti by som chcel vidieť, aká časť bude vyčlenená na rozvojové ciele v rámci nástroja, o ktorom dnes hovoríme. Mohla by nám komisia naznačiť, aké percento bude vyčlenené na rozvojové ciele, respektíve na oprávnené ciele z hľadiska e, štátnej pomoci pre rozvoj. Chcel by som e, si vyjasniť túto otázku, pretože to súvisí aj s návrhom, ktorý chcem ja predniesť, pokiaľ ide o budúcu rozvojovú agendu. Ešte raz by som sa chcel poďakovať nášmu priateľovi pánovi Deva. Ďakujem, slovo má komisia Pozícia, ktorú zastupuje pán Andreas Jakel. Andros. Ďakujem. Uh, thank you very much. Chairs, uh, Andrew Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Som Andres Jacobs z Európskej komisie. Pre všetkým by som chcel poďakovať správodajúcovi za návrh správy. Tiež poďakovať aj z výboru za ich pripomienky. Všetkým, čo sa týka otázky znižovania chudoby, chcel by som potvrdiť. EÚ, ako viete, je veľmi intenzívne zaviazaná tomu, aby hrala hlavnú úlohu po celom svete v odstraňovaní chudoby a práve preto sme k tomu aj pripravili finančné nástroje, ktoré sa jasne sústredujú na odstraňovanie chudoby, teda konkrétne aj rozvoj, e, roz, nástroj rozvojovej spolupráce, ako aj um, ďalšie nástroje, vlastne to, to je ich hlavná úloha. Čo sa týka nového um, európskeho nástroja pre sused, politiku susedstva, to je, je veľmi dôležité aj v prípade respektíve aj v rámci tejto dohody e, máme článok 2 C22D, e, ktoré pokrýva otázku e, znižovania chudoby. Avšak to nie je jediná úloha, ktorú máme v, rámci našich vzťahov so susednými krajinami, pretože tie majú množstvo rôznych problémov a rôznorodných otázok, ktoré sú oveľa širšie než len odstraňovanie chudoby. Vy ste spomínali článok 21 zmluvy o EÚ, že sú tam, Európska únia čo si definuje a je to zadefinované v tých vonkajších vzťahoch. Tam sa špecifikuje posilňovanie treba udržateľnej ekonomiky a rozvoj v týchto krajinách s primárnym cieľom znižovania chudoby. Čo sa týka nás susedstva, článok 1 e, návrhu ENI e, odráža článok 3 zmluvy, ktorý odráža naše mimoriadne vzťahy alebo osobitné vzťahy so susedmi a článok 8 je základom európskej susedskej politiky a takisto e, aj pre ENI, ako sme to teda navrhli. Čo sa týka vašich návrhov alebo vašich zmien do článku 2, v ENI. Myslím, že to, čo navrhujete, už vlastne v samotnom texte existuje tak ako je. A pri, počas prípravy textu aj počas diskusí, ktoré sme doteraz mali s radou, sme sa snažili vyhnúť tomu, aby sme mali z toho taký vianočný stromček, že tam jednoducho bolo priveľa cieľov. Eh, samozrejme, že tvorba eh, bohatstva je, je cieľ, ktorý pokrýva množstvo E, s cieľom so sebou teda tento, tento cieľ nesie, pretože keby sme tam chceli dať zoznam všetkých cieľov, tak taký zoznam prakticky nikdy nemôže byť úplný. Ďalej, čo sa týka článku 7, no mohlo by byť dobré, keby sa tam e, odvolávalo aj na postkrízovú podporu, e, teda konkrétne budovať e, posilnenie alebo pros, posilniť e, týchto príjemcov e, Napríklad eh, momentálne pracujeme na podpore postkrízovej v Líbii, ale tiež musíme dať pozor na to, aby sme tam mm, pripravili text, ktorý bude zabezpečovať eh, dlhodobé aktivity, pretože eh, v mnohých, mnoho, často sa stáva, že naša pomoc po kríze nevedie k takým dlhodobým dlhodobým cieľom A napokon, čo sa týka dátumu, teda datumu pre tohto nariadenie. Myslím si, že datum je jednoducho horizontálna vlastnosť, ktorá sa týka všetkých týchto finančných nariadení alebo nariadení. Takže možno, že tento pozornicí návrh budeme musieť skúmať z, v súčinnosti s ostatnými nástrojmi. A tiež nám trošku majú, e, máme obavu, ak teda ten dátum vstupu alebo in dátum e, by bol iný, ako je to v prípade iných nástrojov, tak musíme preskúmať, aký to bude mať dopad na iné projekty, ak by náhodou toto naredenie mohlo nejakým spôsobom ukončiť niektoré projekty, ktoré vlastne ešte vlastne nebudú mať byť ukončené. Ďalej, tá ďalšia otázka čo sa týka vašej otázky, ktorá sa týkala ENI, mohlo by som vám teda toto zapovedať potom neskôr, lebo ja to si musím tiež ešte preskúmať. Ďakujem, pani predsedajúca. Teraz odozdávam opätovne slovo pánovi Deva, ktorý urobí závery. Ďakujem. Uh, toto bolo veľmi zaujímavé, to, čo ste povedali o viac a viac a menej za menej. Uh, Viac za viac to je veľmi dobrý stimul, ktorý e, vychádza zo spôsobov riešenia otázky rozvoja, ale menej za menej to v podstate nefunguje, pretože je potrebné mať istý prach. Nemôžete ísť nižšie, než už majú najchudobnejší ľudia v týchto krajinách, pretože nemôžete im predsa e, nedávať nič. Takže toto je skutočne dilema, či tieto krajiny uznávajú naše zásady ľudských práv, demokracie, právneho štátu a tak ďalej. Ale aj keď sa tak nedieje, my nemôžeme e, aplikovať princíp menej za menej, pretože by táto krajina sa stala ešte zraniteľnejšia. Čiže viac za viac nemá limit, ale e, menej za menej má. Charles sa veľmi láskavo vyjadril k mojej správe, ale ja musím povedať, že ďakujem sekretariatu výboru, ktorý e, mi mimoriadne pomáhal pri príprave tejto správy a naozaj je potrebné ich e, oceniť a ak to tak smiem povedať, zdá sa mi veľmi smiešne, keď komisia hovorí, že nemajú priestor na to, aby použili slova znižovanie chudoby a tvorbu bohatstva. Keď sa na to pozrieme globálne, ročne vynakladáme, teda máme k dispozícii 60 miliard eur, ktoré môžeme poskytnúť asi miliarde ľudí. Na to človek nepotrebuje byť eh, doktorom matematiky, matematiky, aby si to vypočítal, že keď e, títo ľudia dostanú, ten, e, tá miliarda ľudí dostane 60 miliard ročne, tak dostane 60 eur ročne, čiže 60 centov denne. A, a ak mi niekto v tejto miestnosti môže povedať, že my e, dokážeme zredukovať chudobu tým, že dáme ľuďom denne 16 centov denne, tak to je samozrejme nezmysel. Namiesto toho by sme mali hovoriť o tvorbe bohatstva, pretože tých 16 centov denne im neumožní urobiť nič, len pokračovať vo svojej existencii, ale my potrebujeme dosiahnuť situáciu, kde oni zarobia 1,6 alebo 2 eurá denne, ale keď im budeme len rozdávať tieto peniaze, to nebude mať za následok znižovanie chudoby, čiže nemali by sme e, dávať rovnetko medzi medzi poskytovaním peňazí a znižovaním chudobný, pretože poskytovanie peňazí to je nástroj na tvorbu bohatstva, ktoré by týmto ľuďom umožnilo zarobiť si 2 až 3 eurá denne a nedostávať len 16 centov denne. Ďakujem. E, pripomínam, že Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je e, streda 30. mája, poludne a o tomto stanovisku budeme na našom zasadnutí hlasovať 19. júna a PET bude e, hlasovať 9. júla. Teraz prejdeme k tvorbe nástroja pre partnerstvo a spoluprácu s tretimi krajinami. Náš spravodajca je pán Guerrero Salom a nech sa páči, hneď vám odovzdám slovo, aby ste predstavili svoje stanovisko, svoj návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi, pani predsednička. Vítajte <clears throat> medzi nami. Vítam vás opäť na zasadnutí nášho výboru po skutočne vzrušujúcej etape vašho politického života. Chcel by som povedať, že v tom čase, kedy ste vy bojovali za vaše myšlienky vo, v kampáne volebnej kampane, skutočne vás nahradil vynikajúc, nahradila vynikajúca podpredsednička, ktorá síce je vašou konkurentkou, pokiaľ ide o politiku, ale zároveň treba povedať, že to je skutočne vynikajúca predstaviteľka nášho výboru a zastrešuje obe tieto dôležité témy. Stanovisko, ktoré som bol predložil, vlastne vychádza z počiatočného uznania tohto problému. Ak sa pozriete na um, pôvodný názov nástroja, ktorý nahrádza vlastne nástroj, eh, o ktorom teraz hovoríme, a, ide, a pokiaľ ide o to, ako sa bude teraz volať, tak tu došlo nielen k terminologickej zmene, ale aj k zmene kvalitatívnej. Pôvodný nástroj, ktorý vlastne skončí v roku 2013, sa volal nástrojom pre spoluprácu s rozvinutými priemyselnými krajinami a inými krajinami s vysokým HDP. A vlastne, čo chceme ovplyvniť v tomto stanovisku? Ide nám tu o to, aby sme spustili taký nástroj, ktorý by bol nástrojom pridruženia. Ide tu o určité priblíženie a to tak na úrovni obchodnej, ako aj na úrovni zlučovania viacerých politík do jednotného kompaktného nástroja. A to, čo sa tu udialo v, roku 2000, v období od roku 2007 až do roku 2014, pokým teda vstúpi do platnosti nový nástroj, tak môžeme povedať, že udialo sa to skutočne veľa. A to najdôležitejšie je práve to, že tu prišlo k veľkému rozvoju niektorých hospodárskych krajín, niektorých ekonómií, ako napríklad Čína, Brazília, India. Tieto krajiny zaujímajú momentálne veľmi dôležité miesto, a to tak obchodnom, ako strategickom a politickom ohľade. To znamená, stali sa z nich globálni hráči, globálni aktéry a preto má aj Európska únia skutočne veľkú snahu, aby sme sa s nimi, eh, aby sme s nimi nadviazili užšie kontakty aj v oblasti hospodárskej a politickej. V týchto rokoch sa zvýšil dopad aj ekonomickej a hospodárskej krízy a celé to vlastne zhoršuje tú hospodárskú situáciu Európskej únie. Do istej miery to veľmi, ale skutočne veľmi oslabuje našu politiku spolupráce tomto období došlo k viacerým zmenám, napríklad k zmene zásadných globálnych vízie vo svete. Došlo tu k zníženiu obáv, pokiaľ ide o klimatické zmeny, a to preto, že sa znížila intenzita, s akou by sme mali takýmto klimatickým zmenám čeliť, pretože niektoré krajiny našli výhovorku, používajú hospodárskú krízu v tomto kontexte ako výhovorku a Takisto, ak sa pozrieme napríklad na migráciu, tak migrácia narástla a tá priniesla so sebou aj zvýšené obavy, ktoré súvisia s dostatočným zabezpečením výživy pre obyvateľov na svete. Takže v tomto kontexte to, s čím prichádza komisia, to má určitý špecifický komerčný prístup. Tento špecifický komerčný prístup sa týka predovšetkým tej vonkajšej dimenzie, pretože práve prostredníctvom takéhoto nástroja sa snaží podporovať stratégiu Európy 2020 prostredníctvom viacerých typov bilaterálnej spolupráce, či už na regionálnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých regiónov navzájom, alebo sa snaží zabezpečiť zlepšenie príležitostí pre investície a tak ďalej a tak ďalej. To napríklad, čo tu spomínal aj pán Deva. A to sa týka práve týchto obchodných príležitostí pre investície tomu by som povedal to, že tu ide o zabezpečenie zlepšenia viditeľnosti a vnímateľnosti Európskej únie vo svete. Tento postoj ako taký, teda zo strany komisie, a my to aj chápeme, je postojom, ktorý bude na výbore pre zahraničné záležitosti, ktorý je gestorským výborom, ako aj pokiaľ ide o výbor pre medzinárodný obchod, tak to sa nebude až tak ľahko podporovať, pretože e, my musíme priniesť tú perspektívu a zohľadniť rozvoj v rámci tejto inovácie príslušného nástroja. Myslím si, že musíme zaviesť určité prvky perspektívy rozvoja na to, aby sme doplnili tento širší postoj spolupráce na úrovni hospodárskej ako aj obchodnej. V akých ohľadoch? Poprvé, Snažím sa, aby moje stanovisko zahrnulo tú heterogenitu, ktorú máme v tých krajinách, ktoré za ostatné roky skutočne hospodársky narástli. E, India, ešte stále majú milióny ľudí, ktorí sú skutočne chudobní, takže na to nesmieme zabúdať a to je rozdelené dosť nerovnomerne, ak sa pozrieme na rozdiely medzi tými regiónmi, ak sa pozrieme na rozdiely medzi generáciami, ak sa pozrieme na rozdiely v miere vzdelávania a tak ďalej a tak ďalej. Takže ide nám skutočne o to, aby sme tu zaviedli perspektívu rozvoja a chcem povedať, že my si uvedomujeme, že v týchto krajinách priemerné HDP síce narastlo, ale takisto narastla aj chudoba, v tých spoločnostiach týchto krajín. Takže my všetky tieto aspekty musíme zahrnúť do nášho boja, pokiaľ ide o vyrovnávanie týchto nezrovnalostí a pokiaľ ide o konkrétne priame obchodné styky, čo vlastne je v súlade s tými základnými politikami Európskej únie, tak tu sa snažíme prostredníctvom nástrojov rozvoja do istej miery prispieť v tej miere, aké môžeme. Napriek tomu zastávame názor, že je absolútne nevyhnutné, aby sme monitorovali, respektíve sledovali fungovanie jednotlivých opatrení, ktoré sa uvádzajú a spúšťajú. A takisto musíme zabezpečiť aj postoj Európskeho parlamentu v tom zmysle, aby skutočne parlament bol informovaný, aby zároveň mohol vyjadriť aj svoj názor k takýmto postupom. Potom tu máme takisto veľmi dôležité, dôležitú oblasť, ktoré sa angažujeme a to je zvýšenie súkromného sektoru. Tým chceme zabezpečiť, aby podiel súkromného sektoru sa zaviazal k tomu, že takisto bude dodržiavať pracovné podmienky, ako aj ekologické podmienky a iné základné podmienky, ktoré obhajujeme v našom výbore. Záverom by som chcel uviesť a zdôrazniť, že je absolútne dôležité, aby sme hájili tú pridanú hodnotu, ktorou je ten európsky prístup. To znamená, že je lepšie, aby sme sa, na to, aby sme sa tomu venovali jednotnej európskej úrovne a aby sme to nerozdrobovali z pozície jednotlivých členských štátov. To vlastne prináleží aj nášmu výboru, respektíve výboru AFET, aby sa tento výbor zaviazal k tomu, že by sa aj naďalej obhajovala a podporovala táto pridaná hodnota, ktorú tu spomínam. Vždy, keď sa Európska únia snaží podporiť, respektíve podporovať tieto témy, tak musíme hľadiť na to, aby prinášali zo sebou určitú pridanú hodnotu a to musí byť v konečnom dôsledku zohľadnené aj našom úsilí, keď hovoríme o zavádzaní nových nástrojov, ktorými prichádzame. Došlo k, vo svete k viacerým vážnym zmenám a tento nástroj je trochu iným spôsobom štrukturovaný, orientovaný a treba povedať, že je zacielený predovšetkým na hospodárskú oblasť, sústredí sa takisto na tú externú dimenziu a myslím si, že nás, náš výbor pre rozvoj by mal zobrať, zapracovať zobrať do úvahy a zapracovať jednotlivé pripomienky v našom výbore a treba povedať, že naše stanovisko vychádza a odvoláva sa na konkrétne články v tom zmysle, aby sa toto stanovisko mohlo podporiť. Ďakujem slovo, má pán Görens. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcel povedať, že mám časové obmedzenie, pretože mal by som ísť do Luxemburgu, kde by som, kde ma očakávajú o pol siedme, čiže kde budem si môcť vypočuť odpoveď komisie na otázky, ktoré boli položené vo vzťahu k tejto správe. A pokiaľ ide o tú poslednú poznámku, keď povedal, že je potrebné nepretržité sledovanie akcií, ktoré sú financované z tohto nástroja v poriadku, ale ja by som chcel vedieť, či vzhľadom na to, že súčasná diskusia je veľmi úzko prepojená s diferenciáciou, ktorú navrhuje komisia v rámci budúceho programu, aký bude modus operandi, to znamená, akým spôsobom sa budú e, vykonávať platby v rámci tohto nového nástroja pre partnerstvo. Ak som to dobre pochopil, a ja to skúmam aj z hľadiska mojej správy o budúcej e, agende pre rozvoj. Ak som dobre informovaný, komisia bude e, pracovať na spolupráci s viacerými krajinami e, E, tretimi krajinami. Čiže my potrebujeme nový nástroj, ktorý umožní komisii vykonávať platby. A moja prvá otázka je, či tieto platby, ktoré budú vykonávané z tohto programu, budú um, v prospech politiky rozvoja. V tomto prípade by to bolo v rozpore s zásadou diferenciácie. Po druhé, Máme e, už vypracovanú správu, predovšetkým pokiaľ ide o Latinskú Ameriku a krajiny, ktoré dostali pomoc v rámci nástroja DCI v rámci súčasného finančného obdobia. A to je správa o E, týchto platbách. Ale tieto krajiny by nemali už mať nárok na príspevky z titulu rozvojovej pomoci, ale malo by to byť súčasťou tzv. trojuholníkovej spolupráce, kde Európska únia by bola darcom, to znamená potom ďalšia krajina by bola e, service provider a rozvojová krajina by bola konečným príjemcom pomoci. Ale moja Otázka je, akým spôsobom chce komisia v budúcnosti takéto operácie financovať. Či troj, trojholníková spolupráca bude financovaná z nástroja DCI a v prípade, že e, tie sprostredkujúce krajiny by e, nemali nárok na, e, takéto, na takúto pomoc a kto bude e, vedúcou krajinou alebo vedúcim subjektom v takomto type operácie. A s tým súvisí aj ďalšia otázka. Ja som túto otázku už položil komisii, ale predbežne som nedostal na to odpoveď. Či v budúcnosti komisia bude môcť prijať záväzok, že obmedzí dary v prospech sprostredkujúcich krajín len na technickú pomoc? Merci, la... Ďakujem. Slovo má pán Deva. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám obrovský rešpekt pre Enrika, pre jeho názory, stanoviska a veľmi pozorne som si vypočul, čo práve povedal. To, čo povedal, je veľmi dôležité. Ale v e, tejto správe o partnerstve s tretími krajinami sa nachádza celé široké spektrum filozofií a poznatkov, ktoré podľa mňa my ako výbor e, nemáme čas dôkladne preskúmať. V rokoch 1960 až 1990 rozvojový svet schudobnil, sa to, aby zbohatol a pritom vyspelý svet e, zbohatol. V rokoch 1990 a 2012 sa rozvojový svet rozvíjal a zbohatol, ale e, rozvinutý svet schudobnil. Nikto neanalizoval to, Akým spôsobom za posledných 20 rokov rozvojové krajiny zvrátili e, svoj relatívny úpadok a e, možno, že vy tu vidíte nejaké komparatívne výhody, ale akým spôsobom zbohatli. Minulý mesiac predbehla e, Brazília, Spojené kráľovstvo ako šiesta najväčšia ekonomika na svete. To je šok ale podarilo sa im to. Mnohé latinskoamerické krajiny sa v súčasnosti stávajú krajinami so stredným príjmom. E, východom azijskí tigrovia si túto pozíciu vybudovali už predtým. Takisto ekonomovia hovoria, že v Afrike sa zaznamenáva fenomenálny rast, že niektoré africké krajiny sa stajú mimoriadne vyspelé a bohaté a približia sa ku krajinám so stredným príjmom a dokonca ich pre, vyššia. Čo sa teda deje? Ako je možné, že tieto, v týchto krajinách to funguje? A ako je možné, že to u nás nefunguje? Prečo my nezaznamenávame na rozdiel od nich rast? Kto analizuje tieto prípady? Kto analizuje, čo sa deje v rozvojových krajinách, čoho výsledkom je tento ich rast? A aké ponaučenie by sme mali z tohto všetkého odvodiť, aby sme ho mohli aplikovať na naše vlastné krajiny, v ktorých nedosahujeme rast? Myslím si, že toto je predmet širšej diskusie, než umožňuje táto správa, ale myslím si, že to je dobre načasovaný návrh. My sa musíme pokúsiť pochopiť faktory, vďaka ktorým sa Brazília posunula od e, veľmi chudobnej krajiny s veľkým množstvom slamom, slamov ku krajine, ktorá je bohatšia než je Spojené kráľovstvo. Čo umožnilo Číne, aby, so svojimi, aby, aby dokázalo, dokázala vymaniť 300 miliónov ľudí z chudoby? Čo sa stalo v Tanzánii a v iných afrických krajinách, že zbohatili? Ako je možné, že Tanzánia sa e, takto približuje k Spojenému kráľovstve? Čo tam funguje? E, je to náhoda, alebo stalo sa niečo, čo urobili správne, úmyselne? Ja neviem. A ďalšie faktory, ktoré buď e, náhodne alebo úmyselne nefungujú u nás. Napríklad pozrite sa na Španielsko s vysokou mierou nezamestnanosti. Prečo sa nedosahuje rast v Južnej Európe? A prečo v Spojenom kráľovstve máme nulový rast? Áno, máme bankovú krízu, ale to až do veľké, takej veľkej miery nesúvisí s ekonomickým rastom. Ja tie odpovede nepoznám, ale myslím si, že by sme mali túto aj ďalšie veci, ktoré sa v súčasnosti dejú, využiť na to, aby sme sa snažili pochopiť e, faktory, ktoré spôsobujú, že niečo funguje. Ja som vedec, ja e, by som sa na to chcel pozrieť z vedeckého hľadiska. Bol by som rád, keby niekto v komisii, niekto v parlamente sa e, začal zaoberať tým, ako a vďaka čomu Brazília a ďalšie krajiny, ktoré boli v 80. rokoch minulého storočia chudobné, ako sa im podarilo stať krajinami so stredným príjmom. Ďakujem. Teraz má slovo pani Oše z vonkajšej služby, Za služby pre vonkajšiu službu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne ja som z SVČ, spolupracujeme v spoločnom týme na tejto téme, na tomto nástroji. Ja chcem povedať pár slov v reakcii na to, čo tu odznelo zo strany rečníkov, aby som zodpovedal niektoré z tých otázok, ktoré tu boli, bez toho, že by som sa venoval detailne jednotlivým pozmeňujúcim návrhom, ktoré jednoducho odzrkadľujú tie hlavné priority tohto výboru a chcel by som pripomenúť tie hlavné body, pokiaľ ide o tento návrh partnerského nástroja, a aby sme jednoducho sa venovali k tomu, čo tu odznelo. Tento nástroj partnerstva je súčasť balíčku, ktorý bol prijatý v decembri na kolégiu a implementuje júnovú komunikáciu, nové vyhlásenie, pokiaľ ide o viacročný finančný nástroj, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy. A ten hlavným prvkom tohto je nástroj pre partnerstvo, ktorý bude novou politikou na to, aby sa podporovali záujmy Európskej únie na globálnej úrovni. Takže na rozdiel od, bývali, od toho nástroja, ktorý sme tu mali, ICI+, ktorý bol limitovaný z geografického hľadiska, tento bude mať už široko siahlý dopad a ako to povedal aj správca, podporujeme týmto externú politiku e, Európskej únie, ako napríklad aj v kontexte stratégie Európa 2020, alebo sa venujeme aj témam ako klimatické zmeny. To znamená, týmto vlastne chceme zvýšiť profil Európskej únie na, na medzinárodnej scéne, pokiaľ ide o aktivity. To znamená, tento nástroj partnerstva by bol doplnkovým nástrojom vo vzťahu DCI a vrátanie tých cieľov redukovania chudoby, ale takisto by sa to venovalo pro, témam ktoré idú nad rámec spolupráce, kde e, nie je iba, sa netýka iba rozvojovú pomoc, ale kde ide o zvyšujúcu úlohu Európskej únie, teda toho profilu na celosvetovej cene. To znamená, táto komplementarita tohto nového nástroja podporí tento európsky profil na celosvetovej scéne. To zatiaľ nebolo možné v kontexte tých nástrojov, ktoré sme tu mali, ktoré teda máme a týmto sa vlastne vyplňa určité vákum. Avšak ide tu o to, aby sme spolupracovali s krajinami, ktoré sú strategické pre naše záujmy, aby sme podporili politické dialógy, ktoré takéto záujmy môžu ďalej podporiť a očakávame tento nástroj, že zohrá kľúčovú úlohu v rámci podpory vzťahov Európskej únie s strategickými partnermi, teda v úvodzovkách ako je Brazília, Rusko, Čína, India, ale aj našimi krajinami ako napríklad Spojené štáty americké, Kanada, Japonsko, Korea a iné. To znamená, tento nástroj partnerstva nie je nástrojom rozvojovej pomoci, nekonvenuje logike po takejto rozvojovej pomoci, avšak ide tu o to, že, sa, že to je skôr taký nástroj na financovanie infraštruktúrnych projektov. Ak sa pozrite na tú obálku, ktorá tu bola odsúhlasená, to iba malý zlomok toho, čoho, čo DCI, teda nástroje pre susedstvo a predstupové nástroje by vlastne mohli finančne pokryť alebo zmobilizovať, avšak treba preskúmať konkrétne aj potenciál pridanej hodnoty. Na to tu poukázal spravodajca, pán poslanec, ktorý aj e, rečník, ktorý vystúpil po ňom a myslím si, že si musíme uvedomiť, že v tejto súvislosti jednoducho pre tie krajiny, ktorých sa to týka, ktoré prestúpili do vyššej úrovne. Ja viem, že váš výbor sa tomu venuje skutočne veľmi detailne. Ide tu o to, aby sme tieto programy podporovali. Takže ide tu o to, aby sme tieto nástroje doplnili. A myslím si, že toto do istej miery sumarizuje to, že kde sa vlastne v tomto scenári nachádzame a dúfam, že v tomto kontexte som ehm, sa mi podarilo zodpovedať niektoré z tých vašich otázok, ktoré tu odzneli a, tým, a teším sa na to, ako sa vyjadrite k návrhu výboru AFED k tejto, tejto téme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Garera. Viete, že a, e, môžete sa k tomu záverom vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Boli tu viaceré otázky. Bola tu otázka pre komisiu v tom zmysle, že ako vlastne chce naložiť s touto témou. A druhá otázka sa týkala toho, akým spôsobom, respektíve ako je vlastne možné, že menej rozvinuté krajiny sa rozvinuli v takej miere, ako to vidíme, a ako je možné, že také bohaté krajiny zase ochudobnili. Myslím, že to súvisí mm, aj s tým, ak sa pozrieme napríklad na hospodársky e, rozvoj z minulosti, tak máme tu také základné veci ako nárast obyvateľstva, prírodné zdroje, príležitosti pre vytváranie trhu, mm, ale iné možnosti, ktoré jednoducho so sebou prinášajú rast. Veľa krajín v Južnej Európe rástlo predovšetkým v 80. 90. rokoch potom zase krajiny 90. rokov ešte stále sú vo fáze rastu, niektoré síce menej, ale predsa len je to rast. Ja zastávam ten názor, že to, čo tu odznelo z úst pána Devu, je treba sa k tomu pripojiť. Zatiaľ nemáme jednoducho vedecké zdroje, ktoré by nám umožnili študovať tento dopad v jednotlivých krajinách, ale on je predsedom inštitúcie, ktorá nesie meno jedného veľkého ekonóma. Ja si uvedomujem, že pre Veľkú Britániu, e, ak ju prekonáva India v hospodárskom ohľade, to môže skutočne znamenať určitú depresívnu skutočnosť. Ale ak sa pozrieme napríklad na Brazíliu, tak tí majú horší, horší, horšiu priemernú situáciu porovnaní s Britániou. Ďakujem veľmi pekne. O tomto stanovisku budeme hlasovať 15. mája a termín, toto je termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Hlasovať budeme 4. júna a APEC predloží správu 9. júla. A teraz prejdeme k nástroju pre stabilitu. Kristian Dan Preda je spravodajcom, dnes tu nie je, pretože zostal v Bukurešti a pán Ponga sa láskavo ujal toho, že predstaví jeho správu. Hneď vám odozdám slovo, pán Ponga, ale prosím vás, aby ste boli veľmi rýchli, ale e, vzhľadom na to, že som to nezvládla, tak e, sme troška presiali náš časový rámec. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyň, e, pani predsednička. S potešením predstavím správu nášho kolegu, pán napredu k nástroju pre stabilitu. Je to kľúčový nástroj na zabezpečenie spolupráci a spolupráce v krizových situáciách. Je to nástroj poslednej voľby, pretože e, je potrebné mobilizovať e, rozpočtové prostriedky v prípade, že je ohrozená stabilita potrebná pre rozvoj. Pokiaľ ide o Európsku úniu, tak táto prispieva k riešeniu e, núdzových situácií v tretich krajinách krajinách a pán Preda sa teší, že v jeho návrhu na revíziu si e, komisia za, si výbor žela e, ponechať základné prvky tohto nástroja. Napriek tomu si želá e, urobiť tri poznámky. Poprvé, pokiaľ ide o zvýšenie rozpočtu pre tento nástroj, druhé to je financovanie v dlhodobom meradle a po tretie začlenenie návrhu týkajúceho sa e, opatrení na e, hodnotenie tohto nástroja. Pokiaľ ide o zvýšenie nástroja e, o vyše 40 čo by znamenalo niečo pod 3 miliardy eur. Táto suma však nie je dostatočná na financovanie celý rad operácií, ktoré navrhuje EÚ. Aby bolo možné rozšíriť spektrum iniciatív, ktoré by pomohli mohli e, zasiahnuť v krízových situáciách. Európska únia by mala výrazným spôsobom zvýšiť v budúcnosti tento rozpočet. Po druhé, pokiaľ ide o rozdelenie financií medzi jednotlivé zložky tohto nástroja, pán Bre- predá, berie na vedomie, že komisia chce rezervovať, e, rezervovať veľkú časť financovania na krátkodobé e, opatrenia a krizové alebo núdzové opatrenia, ale nie je tam určené minimálne percento e, rozpočtových prostriedkov na dlhodobé operácie, ktoré sú dôležité na predchádzanie krízam a ktoré nemôžu byť financované z iných geografických nástrojov. Ide o dlhodobé projekty, ktoré umožňujú vytvoriť bázu pre pokrizové, pokrizový rozvoj. Je potrebné, aby sa tu vyčlenilo minimálne 20 na projekty, ktoré sú financované z opatrení podľa článku článkov 4 a 5. Okrem toho sa pán Preda domnieva, že toto financovanie by malo byť sprevádzané opatreniami, opatreniami, ktoré umožnia zvýšiť konzistentnosť jednotlivých eh, externých nástrojov financovania, aby sa umožnilo účinné financovanie aj pokračovania projektov, ktoré sa začali realizovať v rámci tohto nástroja. Pokiaľ by neboli tieto ustanovenia začlenené do e, dokumentu e, komisie, tak pán Preda navrhuje, aby sme to e, riešili aj v rámci iných finančných nástrojov. Okrem toho by tam mali byť osobitné ustanovenie, ustanovenia týkajúce sa osobitných opatrení finančného charakteru. Ak komisia chce zjednodušiť implementáciu tohto nástroja, nemalo by to ísť na úkor iných nástrojov. Preto do návrhu je potrebné vniesť konkrétne ustanovenia týkajúce sa hodnotenia opatrení prijatých v rámci tohto nástroja. Tieto hodnotiace ukazovatele by mali byť presne vymedzené, aby sa e, zistila, aká je účinnosť tohto nástroja a aj z hľadiska demokratickej kontroly. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo komisii na jej pripomienky k, tejto, k tomuto stanovisku. E, komisiu zastupuje pán Mikael Dojo. Ja personne de la, la commission? Nemáme tu nikoho z komisie? Uh, Michael Doyle. Foreign policy instruments. Ja som z komisie pre tieto zahraničné nástroje. Jeden z tých pripomienok, ktoré tu ozneli, išlo tu o 20-percentné minimum pre článok 4 a 5. Možno by som to objasnil v dokumente, vidím, že sa to týka 20% pre teda minimálne 25% pre článok 4 som návrhu číslo 16, takže bolo by dobre, aby sme si toto objasnili v prírodnej chvíli a potom si myslím, že už tu nie je nejaká konkrétna otázka, ktorá by bola na nás obrátená, adresovaná, že by som mu musel zodpovedať. Ak som to teda nepostihol, tak prosím vás pekne o otázku. Ďakujem, nech sa páči. Pán Ponka, chcete niečo doplniť? Uh, nie, nie, ďakujem pekne. Takže vás informujem, že Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k tomuto stanovisku je 6. jún popoludne. My o tom budeme hlasovať 19. júna a APET e, predloží svoju správu 10. júla, bude hlasovať o tejto správe. Teraz sa dostávame k finančnému nástroju na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Pán e, Kačmarek, ktorý ju mal predstaviť, tu však nie je, takže chvíľku počkáme, lebo určite príde. A zatiaľ prejdem k správe, ktoré som spravodajkyňovia. Ide o odporúčanie rade týkajúce sa uh, 77. Ehm, zasadnutia valného zhromaždenia OSN. APET predložil návrh stanoviska, ale tradične APET ponecháva veľký priestor na stanovisko našho výboru, pokiaľ ide o tému rozvoja. Preto odozdávam slovo sama sebe a dovolím si predstaviť eh, mňov, mnou navrhované stanovisko. Ide o mileniové rozvojové ciele. Viete, že rok 2015 je konečným termínom pre tieto ciele. A tieto ciele sa skutočne zasluhujú, aby sme venovali dôraznú pozornosť znižovaniu chudoby, znižovaniu detskej úmrtnosti, e, prístupu k čistej vode a podobne ale rok 2015 sa e, veľmi rýchlo približuje a dnes sa otvára problém, čo budeme robiť po roku 2015 a aké politické impulzy treba už dnes vyslať pre dosiahnutie cieľa znižovania chudoby. E, je potrebné, aby sa využil politický e, stav, ktorý predstavuje 77. E, zasadnutie valného zhromaždenia OSN na to, aby sa prijal energický postoj. Je sú, sú tri e, možnosti. Poprvé, predlžiť platnosť e, týchto mileniových cieľov. Po druhé, môžeme výjsť z toho, čo sa doteraz podarilo dosiahnuť, alebo po tretie, úplne zmeniť tieto ciele. Je potrebné, aby sme dostali viac informácií a komisia, ako som si istá, nás bude informovať o tom, ako vyzerá jej hodnotenie E, konkrétne k tomu, čo sa podarilo dosiahnuť, ako aj k rokovaniam, ktoré sa e, vedú e, v očakávaní roka 2015. Je jasné, že tu sú niektoré nedotiahnuté otázky a e, je, dochádza k istej zmene pracovných metód, lebo tu zapájame do väčšej miery samotné rozvojové krajiny, občianskú spoločnosť a Eh, snažíme sa o vytvorenie panelu eh, známych osobností, eh, ktoré by zohľadňovali regionálnu rovnováhu, rovnováhu medzi mužmi a ženami a tento panel by mal byť, v tomto paneli by mali by zastúpiť zastúpení nielen tí, ktorí poskytujú finančné prostriedky, ale aj akademický sektor, média, rôzne mimovládne organizácie. Čiže je potrebné rozšíriť eh, okruh tých, ktorí v ňom budú zastúpení. Je potrebné, aby sme s takýmto spôsobom mohli eh, zodpovedať na otázku, akým spôsobom sa sme dospeli do situácie, kedy už 50 rokov poskytujeme rozvojovú pomoc napríklad v Zambii a pritom sa nič nezmenilo. Okrem toho niektoré členské štáty znižujú podiel svojej priame zahraničnej pomoci a my si uvedomujeme, že bez finančnej podpory sa nám nepodarí dosiahnuť mileniové rozvojové ciele. Je potrebné E, my, my sme sa slávnostne zaviazali, že e, budeme novým spôsobom financovať boj proti klimatickým zmenám, ale tieto financie zatiaľ nevidíme. Zdá sa mi teda, že ako minimum by Európska únia mala prijať záväzok, že bude v plnom rozsahu rešpektovať výsledky Rio plus 1 že bude takisto rešpektovať zásady, eh, eh, zásady potravinovej bezpečnosti, bude bojovať proti eh, špekuláciám s potravinovými výrobkami. Toto je jeden z najväčších neúspechov minulých rokov, že sa nám nepodarilo regulovať špekuláciu, pokiaľ ide o primárne suroviny Eh, okrem toho musíme usilovať o dlhodobé opatrenia na eh, prerušenie fatálneho prepojenia medzi eh, suchom a hladomorom. Vieme, že na juhu, v južnej časti Sahelu sa situácia zlepšila, tam sa Okrem toho ďalšia téma, veľká téma, to je posilňovanie koordinácie medzi rozvojovou pomocou a humanitárnou núdzovou pomocou. Ďalšou veľkou témou je kontrola e, zaberania pôdy. My vieme, že v súčasnosti 10 miliónov hektárov sa každoročne kupuje zo strany rôznych subjektov, sú to veľké spoločnosti a obeti tohto záberu, obete tohto záberu pôdy, to sú veľmi často osoby v rozvojových krajinách, ktoré sú e, zbavované ich pôdy e, a tým vzniká nová chudoba, e, nová núdza, pretože tieto osoby nie sú správneho hľadiska chránené, pokiaľ ide o ich právo na vlastnenie tejto pôdy e, je potrebné, aby sa, e, e, aby sa stala dohoda o boji proti nezákonnému zaberaniu pôdy povinná. Takisto je potrebné posilniť koordináciu humanitárnej medzinárodnej pomoci. Tu musíme venovať prioritu aktivitám Európskej únie, predovšetkým v Afrike, kde je potrebné riešiť hlboké korenie e, konfliktov a problémov v oblasti potravinovej bezpečnosti. Pokiaľ má niekto nejaké otázky, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem veľmi stručný, pretože všetko to, čo ste tu predniesli, v plnej miere dokážem podporiť. Pred pár dňami sme tu mali možnosť sa stretnúť s pani Clark a hovorili sme o týchto témach a aj o tých cieľoch, ktoré tu máme v horizonte do roku 2015 a ona povedala, že musíme vyvíjať ešte vyššie úsilie, aby sme tie ciele, mileniové ciele boli ešte navýšené, pretože ten je tu jeden veľký cieľ, ktorý súvisí s tým, že musíme začať pracovať a venovať sa aj v otázke plánovania rodiny. Toto je takisto veľmi dôležitá téma. Takisto sme s pani Klárkovou hovorili o téme kupovania pôdy. Vykupovania pôdy. To môže byť závažný problém v budúcnosti. Ja si myslím, že toto sú témy, ktorými sa musíme vážne zaoberať na našom výbore. To sú prioritné témy pre náš výbor. Naša politická skupina si uvedomuje, že mileniové ciele sú prioritami našej politiky a je dôležité plánovať rodinu a treba bojovať proti vykupovaniu pôdy. Ďakujem slovo má komisia. Ale, pardon, pani Stifler. Uh, Áno, pani predsednička, budem veľmi stručná. E, pán Preda ma požiadala, aby som za neho e, poďakovala pani Eva Žoli za kvalitu jej stanoviska, ktorá, od, ktoré odráža stanovisko nášho výboru. Pán Preda je fiktívny spravodajca. E, počas súčasného zasadnutia valného zhromaždenia OSN je potrebné pracovať na definícii agendy po roku 2015 e, s prihľadnutím na pokrok, ktorý bol dosiahnutý. E, pán Preda je rád, že e, to, v tomto stanovisku sa hovorí aj o záveroch štvrtého fóra z Abidžanu a tomto, pri tejto príležitosti sme prijali záväzky týkajúce sa poskytovania potravinovej rozvojovej pomoci E, takisto sa hovorilo o praktickej harmonizácii jednotlivých e, darcov, aby sa znížili transakčné náklady e, na, 60, na 76. zasadnutí sa, musia, sa, budú, sa predložia Odporúčania EÚ a skupina EPP e požiadala oddelené hlasovanie k bodu B a rozdelené hlasovanie k bodu G. E, chcela by som takisto e, privítať e, znovu medzi nami pani Evu Žoli. Ja som sledovala voľby a musím sa priznať, že veľmi som obdivovala jej odvahu počas tejto kampane, ktorá bola mimoriadne agresívna. Ďakujem. Ďakujem, slovo má komisia, ktorú tu zastupuje pani Françoise Moreau. Ďakujem. Ďakujem aj za váš úvod, za predstavenie vášho stanoviska. E, pokiaľ ide o komisiu, začíname rozmýšľať o tom, čo robiť po roku 2015. To sa odráža aj vo viacerých dokumentoch, ale našou prioritou je predovšetkým dosiahnutie existujúcich mileniových cieľov do roku 2015. E, ten pokrok v niektorých krajinách a v niektorých e, regiónoch sveta je skutočne pozoruhodný, v niektorých iných sa zaostáva, existujú viaceré ukazovanie ukazovatele, ktoré sa neplnia, napríklad plánovanie rodiny, zdravie matiek, ale aj znižovanie chudoby a hlad. Toto sú výzvy, ktoré sú ešte stále aktuálne v mnohých regiónoch sveta. Po druhé, aj keď niektoré ciele budú dosiahnuté do roku 2015, predovšetkým pokiaľ ide o e, bod číslo 1, cieľ číslo 1, nám sa e, nepodarí e, dosiahnuť zníženie chudoby tak, ako bolo naplánované. A e, zo strany komisie e, by sme sa chceli pripraviť, e, chceli by sme pripraviť predovšetkým oznámenie začiatkom budúceho roka, ktorému budú predchádzať verejné konzultácie, ktoré sa otvoria v nadchádzajúcich týždňoch. My rešpektujeme proces, ktorý v tomto smere vedie OSN. Generálny tajomník požiadal o konzultácie v krajinách, ktoré sú členmi OSN, predovšetkým v najchudobnejších krajinách. Mali by to byť inkluzívne konzultácie. Vy ste to takisto zdôraznili, že ide o proces, kde nemôžu byť zahrnuté iba vládni aktéry a my e, chceme sa samozrejme nie vyčkávať, ale chceme dobre počúvať a konzultovať v nadchádzajúcom období. Kontext sa veľmi odlišuje pred, od kontextu, v ktorom boli tieto ciele vymedzené pred desiatimi rokmi. Napriek tomu tento kontext je veľmi široko definovaný tzv. tzv. klubom darcov, ale dnes je ten proces oveľa univerzálnejší, oveľa participatívnejší a dovolíme si povedať aj dôležitejší. Um, um, Našim cieľom ako komisie bude samozrejme pokúsiť sa spájať e, členské štáty EU okolo spoločného prístupu a spoločných e, zásad rokovania, e, ale zrejme až v budúcom roku v, alebo v septembri sa nám podarí e, nejaké opatrenia naformulovať vy ste sami citovali e, konferenciu Rio, Rio e, plus 1. E, táto má dôležité dimenzie súvisiace aj s globálnou agendou po roku 2015. Ďalším dôležitým východiskom je konferencia, ktorá sa týka roz, trvalo udržateľného rozvoja E, energie pre všetkých. To všetko sú východiskové body, ktoré sa budú používať v rozprave po roku e, o tom, čo budeme robiť po roku 2015. Pokiaľ ide o rokovanie týkajúce sa e, Rio plus 1, sú tu niektoré prekážky, ktoré spôsobujú ťažkosti a našim cieľom je vyhnúť sa prípadným nedostatkom, alebo ak Rio plus 20 nedospeje k konkrét, ku konkrétnym výsledkom, tak je potrebné vyhnúť sa tomu, aby to nenarušilo rokovania e, po roku 2015 e, pri návrhoch týkajúcich sa e, trvalo udržateľného rozvoja musíme teda prihliadať aj na procesy po roku 2015. Ďakujem. Chce sa k tomuto stanovisku vyjadriť Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Áno, eh, Christine Peron. Eh, ja eh, Takisto e, pracujem aj v súčinnosti z OSN, hoci pracujem v službe pre vonkajšiu činnosť. My samozrejme veľmi úzko sledujeme tieto, spravodaj, tieto odporúčania e, parlamentu a budeme na ne prihľadať aj v rámci rady, ktorá sa bude konať 5. júna. Ako som povedala, my sme ešte len začali pracovať na tých prioritách, ale ide o témy, ktoré ste zdôraznili aj vy, aj komisia zdôraznili zdôraznila prípravy na obdobie po roku 2015 od začiatku 2013. Pokiaľ ide o Rio plus 20, nebudem opakovať tie obavy, ktoré tu už boli vyjadrené, ale pokiaľ ide o klimatické zmeny, potravinovú bezpečnosť a najmenej rozvinuté krajiny e, a e, humanitárnu pomoc, ako aj ochranu humanitárnych zásad, to sú všetko oblasti, v ktorých pracujeme a verím, že e, pracujeme rovnakým smerom ako vy a v rámci veľmi dobrého dialogu. Ďakujem. Merci beaucoup. Vous savez... E, ďakujem. Ako viete, o dnes, e, už dnes popoludne budeme hlasovať o tomto stanovisku a AFED bude o svojej správe hlasovať 31. mája. Dernière... Posledný bod, pokiaľ ide o tento finančný nástroj, je nástroj na podporu demokracie a ľudských práv. Vo svete je to správa e, pána Filipa Kačmareka, ktorý tu síce nie je, ale je to pán Lisek, ktorému odovzdávam slovo, aby v krátkosti predstavil tento návrh e, správy, stanoviska. Okay, this works. I will be very brief, Madam Chair. Ja budem veľmi stručný, pani predsedajúca. Vzhľadom k svojim záväzkom pán Kačmarek sa nemohol účastniť našho dnešného našej dnešnej schôdze, preto mám tu, preto tu zastúpim otázke ustanovenie nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Pán Kačmarek mierne pozmenil návrh legislatívnej správy, aby vyjadril naše stanoviska, alebo stanoviska nášho výboru, konkrétne čo sa týka efektívnejšieho využívania zdrojov a tiež e, konania EÚ v otázkach odstraňovania chudoby a prispienia EÚ e, rozvoju vo svete. Takže ja by som teda predstavil niekoľko tém. Prvá vec sa týka organizácie občianskej spoločnosti COS, organizácie občianskej spoločnosti. Tieto hrajú veľmi dôležitú úlohu pri podpore ľudských práv a demokracie. Pán Kačmarek chcel by zvýrazniť ich úlohu pri konsolidovaní a podpore reforiem, pri pozorovaní vojem a tiež pri konaní eh, ako takého kontrolóra alebo pozorovateľa v článkoch 2.3. Ďalej ďalší článok sa týka miestnych organizácií občianskej spoločnosti, že teda to by mali byť ich úlohy po ďalšie pozorovanie vo, volieb. Ako viete, tých 25-percentný um, prach v EÚ platí um, pri momentálnom DHR a pán Kačmarek sa odvoláva v tomto na článok 2. Ďalej, ďalší bod e, demokracia, ľudské práva a demokratické vedenie. Vždy treba väčšiu pozornosť venovať týmto otázkam. Viacerokrát sú spomenú, je to spomenuté aj v článku 2. Spomína, že e, tento prístup na báze ľudských práv musí byť e, všade aj v článku 2 a napokon tiež e, sa odvoláva na proces e, vývoja, kde všetky práva a základné slobody musia byť plne um, realizované. Ďalej sa týka na poznámku, ktorá sa týka úlohy Európskeho parlamentu. Tom, mm, je to v článku 2, kde sa hovorí o podpore ľudských práv a demokratického riadenia a napokon rozvoj pri demogra- rozvoj európskej politiky. A napokon pán Mačka, čo požiadal, aby som poukázal na eh, marginalizáciu európskeho konsenzu o rozvoji, pretože v podstate tento nástroj hm, sa týka celkovej politiky Európskej únie v oblasti rozvoja a na báze tohto je táto politika postavená na báze eh, konsenzu a rozvoja a na eh, PCD. Kajsa, kusovela avez Pani Kajzer. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcela zamerať na dva alebo tri body, o ktorých hovoril pán Kačmarek, ktorý tu dnes nemôže byť ale mám pred sebou jeho dokument. V prvom rade sa chce poďakovať e, autorovi, e, pánovi Kačmarekovi, za stanovisko, ktoré podľa neho predstavuje správny prístup e, E, pokiaľ ide o iniciatívny nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Ale zdôrazňuje, a ja takisto zdôrazňujem, že tento nástroj napriek niektorým e, počiatočným ťažkostiam patril k najúspešnejším programom európskej vonkajšej politiky a rozhodne prispel A to hovorím predovšetkým vo svetle e, arabskej jary a podobne, e, že aj obraz Európskej únie v tomto regióne sa posilnil e, predovšetkým, pretože tento nástroj sa vzťahuje predovšetkým na občianskú spoločnosť a mimovládne organizácie a preto si myslím, že tento nástroj splnil dôležitú úlohu, ktorú plní aj naďalej. E, myslím, že pán Kašman takisto zdôrazňuje skutočnosť, že politika vo vzťahu k ľudským právam a k demokracii by mala zostať jadrom rozvojovej politiky, ako aj ďalších politik, ako je napríklad obchodná politika. Toto sú aspekty, ktoré sú mimoriadne pozitívne aj e, vo vzťahu k tomu, čo môže tento nástroj povedať. Preto to zdôrazňujem, ale tu vychádzam aj z textu pána Kašmana, e, že takýto nástroj pre demokraciu, to by nemalo byť niečo, čo by nahradilo iniciatívu alebo ľudské práva, ale musí len vyplniť e, nejaké e, prázdne miesta alebo musí naplniť potrebu rýchlosti reakcie v oblasti ľudských práv a demokracie. Samozrejme, mohli by sme pokračovať tým, že by sme hovorili o podpore národných parlamentov, občianskej spoločnosti a tak ďalej, ale tu eh, sa pán Kašman pýta na tých 20 5 na pozorovateľské volebné misie. Viem, že keď sa vypracovala správa o týchto volebných pozorovateľských misiách Európskej únie, tak vtedy sa stanovil istý ceiling, istý strop. Neviem presne, aká to bola suma. Či tých 25 predstavuje zvýšenie vo vzťahu k tomu, aký e, strop je stanovený v tomto nástroji pre demokraciu a ľudské práva. Preto by som chcela položiť otázku, e, z čoho vyplýva tento prach tých 25 alebo či to predstavuje, akú sumu to predstavuje, alebo či táto suma nebude na úkor iných eh, finančných prostriedkov určených na podporu eh, ľudských práv a demokracie. Čiže toto je otázka pána Kašmana a e, pán Kašman takisto ďakuje spravodajcovi za jeho správu, ktorá je e, komplexná a e, koherentná. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo komisia, ktorú zastupuje pán Rosa. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj pánovi Kačmarekovi, aj v jeho neprítomnosti, pretože e, je tu veľmi vysoký súlad medzi týmto e, stanoviskom a našimi e, názormi. Je to dokument, ktorý je veľmi komplexný a ak sa mám vrátiť k pozmenujúcim návrhom či pripomienkam, otázkam pani de Kaiser v mene pána Kašmana. Myslím si, že možno vyjadriť súhlas s tým, čo povedala. Napríklad v pozmeňujúcom návrhu číslo 4 sa hovorí o EÚ pre demokracii. Toto neexistovalo predtým a v, pokiaľ ide o e, e nariadenie, tak e, táto vec sa rieši v úvodnom ustanovení. K otázke, ktorá sa týka toho 25-percentného Prahu, o tom sa už hovorilo aj v predchádzajúcom nariadení a myslím si, že pán Kačmarek jednoducho prevzal e, ten jazyk, aj pokiaľ ide o výšku tohto percenta. Myslíme si, že je to primerané percento a predstavuje primeranú e, sumu pre financovanie volebných pozorovateľských misií. Pokiaľ ide o ďalšie pozmenujúce návrhy, my v podstate súhlasíme prakticky so všetkým a nemáme nejaké ďalšie pripomienky v tejto etape. Ďakujem. Ďakujem. Pán Lisek, prosím. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja, ja oczywiście dziękuję za te wszystkie pytania, ale mogę tylko... Ďakujem e, pekne. Chcel by som len povedať, že odkážem toto všetko pánovi Kačmarkovi, pretože ja nemôžem na tieto vaše otázky odpovedať. Pán Kačmarek je autorom tejto správy a e, ja všetko toto rozdám pánovi Kačmarkovi. Je vous rappelle que le délai pour les amendements Pripomínam, že posledný e, termín na pripomienky je 15. E, maj o 5. hodine popoludní budeme hlasovať 4. E, júna a APET bude o tom hlasovať 10. júla. Teraz prechádzame k Hlasovať sa prispievajú e, k hlasovaniu, preto vás prosím, aby ste si vybrali svoje hlasovacie karty. Thank you. Nous allons faire un test pour voir que... Odskúšame si fungovanie vašich eh, hlasovacích eh, listkov. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Nie. Čiže znova otváram hlasovanie. Všetci sme hlasovali. Končím hlasovanie. 18 hlasov. Myslím, že to funguje. Pani Kostelo, chceli ste niečo povedať? Točnička bez mikrofónu. Že prepáčte, ale mám problémy s mojou hlasovacou kartičkou. Technický problém. We shall try once more, maybe. Tak skúsime teda ešte raz, hovorí predsedajúca. Otvoríme hlasovanie.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 Takže zdá sa, že to funguje. Končím hlasovanie. Dobre, takže e, budeme hlasovať o reforme spoločnej rybolovnej politiky. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis A. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis B, qui est pour Kompromis B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Podmienci návrh 9. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 19. To je po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 20. 5. Chcete overiť 24? Otváram hlasovanie. 24. Hlasoval každý, koniec hlasovania. Zamietnuté. Dvadsať päť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Chválený. 26. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Prijatý. Teraz budeme hlasovať o elektronicky o celom návrhu pozvanenom znení. Otvorím hlasovanie. Hlasoval každý. Prijaté jednomyselne 19 hlasov. Et, Blahoželáme pani Izabel Lövin za správu a naozaj aj za jej zaangažovanosť eh, pre zlepšenie situácie v otázke rybolovu. Teraz budeme hlasovať o návrhu Európskeho parlamentu k dohode o EÚ. Je to elektronické hlasovanie. Otvárame hlasovanie teraz. Hlasoval každý. Je to prijaté. 18 za a 1 hlas proti. Takže blahoželáme taktiež pánovi Pongovi, ktorý bol spravodajcom tohto rozhodnutia o združení s zamestskými krajinami. Teraz budeme hlasovať o správe, ktorá sa týka odporúčania Európskeho parlamentu pre 67. zasadnutie OSN, hlavného zhromaždenia OSN. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je zaň? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. to? Máme v dvoch častiach. Pozmeňujúci číslo 2, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. A teraz hlasujeme o elektronicky, o celom stanovisku. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté 19 hlasmi z 19 jednomyselne. Hlasovanie sme týmto ukončili. Môžete si odložiť svoje kartičky hlasovacie. A teraz pre prejdeme k preskúmaniu mandátu na, triolo, na trialóg počas nášho rokovania 27. marca sme už mali raz možnosť e, preboj výmeny názorov v otázkach priorít nášho výboru pre rozpočet 2013 a za prítomnosti pána Laviu, ktorý je všeobecným spravodajcom pre rozpočet roku 2013. Teraz, keď komisia predložila svoj návrh na rozpočet 2013 a pán Lavia e, navrhuje správu za parlament pre rokovanie s radou. Teraz je najvyšší čas, aby naše stanovisko vyjadrilo stanovisko k týmto dokumentom. Teraz by som dala slovo pánovi Mičelovi, ktorý je správodajcom, aby nás poinformoval. Ďakujem pani predsedajúca. Vítajte opäť vo výbore, vítajte v našom klubu jedinečnom medzi vami a mnou. Teším sa, že vás opäť vidím. Čo sa týka rozpočtu a situácie v oblasti rozpočtu, mali sme prvú schôdzu rozpravodajcov rozpočtových minulý týždeň. A Mm, chcel by som poďakovať eh, pani spravodajkyni za konštruktívny prístup, aj za jej prístup. Eh, naozaj eh, veľmi veľa správ, veľmi veľa úsilia vyvinul spravodajcovia. Musím povedať, že som celkom spokojný s tým, ako sa situácia vyvíja v otázkach DCI, teda nástroja svojej pomoci. Pokiaľ viem, výbor pre rozvoj musí vziať do úvahy aj to, že celkové záväzky sa naďalej zvyšujú o 1,3 pokiaľ viem, aspoň taká by mala byť suma a že tie návrhy sú úzko napojené na tie programy, ktoré sú však konkrétnejšie namierené na zlepšenie využívania fondov pre konkrétne projekty, pretože došlo, predtým bolo nedostatočné čerpanie. Z hľadiska negatívnych priorít e, treba sa dohodnúť na niektoré e, e, územia, ako sú Irak, Irán, Jemen, kde sú veľké problémy s čerpaním prostriedkov avšak e, sú dosť veľké škrty v rozpočte pre Áziu a Centrálnu Áziu, pričom tam nie sú k tomu žiadne vysvetlenia, že prečo k tomu je došlo. Možno by bolo dobre, keby nám Európska komisia vysvetlila, e, aké sú k tomu dôvody, e, ktoré krátenie peňazí pre Áziu. Tiež komisia by nám mohla objasniť, že či zvýšenie peňazí pre e, nástroj rozvojovej pomoci e, pre životné prostredie a trvalodržateľné e, zriadenie prírodných zdrojov je skutočne doplňujúcim financovaním, pretože keď vezmeme momentálne financovanie ten sektor kľúčových mileniových cieľov, teda vzdelávanie a um, a zdravie to, to nesmie byť na úkor um, životného prostredia. Samozrejme, že ide o zmeny klímy, ale nie na úkor vzdelávania. Ďalej sú tam prostriedky pre technickú pomoc, um, aj sú tam určité vyhodnotenia a my ako delegácia sme si uvedomili, že keď e, musíme pre všetkým byť realistickí z hľadiska toho, akým spôsobom využívame naše zdroje. Ale tieto činnosti sú ale potrebné pre vyhodnocovanie projektov, niečo, čo neopakovane um, e, riešime v tej DSI 2, lebo keď 30 rozpočtu dávame na e, základné zdravie a vzdelávanie, Um, ostatné normy sú teda dôležité, ale myslím si, že je nevyhnutné tak pre EÚ, rozpočtové orgány, ako aj pre radu, ako aj pre našich občanov vo všeobecnosti, že zamestnanci DCI v kontexte rozpočtu 2013 um, je však problémom, pretože v roku 2011 komisia požiadala 80 E, ďalších ľudí e, na plný úvezok na rok 2012 pre, e, citujem, pre veľk, dobrej, dobrej management veľkého množstva rozrobených projektov. Nuž, nikto nehovorí o tom, že či tie prostriedky sa dostanú tam do tých rúk, do ktorých sa dostať majú. To je zvýšenie zodpovednosti. Takže to bolo citácia z rozpočtu na 2012. Tak sa teraz pýtam komisie, že prečo zase znížili tieto peniaze, alebo týchto ľudí o 51 na rok 2013 e, či by nám mohli nejakým spôsobom odôvodniť túto zmenu E, taktiež e, som celkom som spokojný s údržbou teda prostriedkov pre humanitárnu pomoc a pre rezervu. Myslím si, že je dôležité, aby EÚ mobilizovala e, prostriedky pretože tu je neustále rastúca medzinárodná humanitárna kríza všade okolo nás. A napokon pani predsedajúca. Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je streda a ja by som chcela predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov v takých oblastiach, ktoré podľa môjho názoru neboli dostatočne vyriešené. A Ja by som teda pozval aj iných eh, poslancov aby mi teda povedali, ak sú ešte nejaké iné pozmeňujúce návrhy, ktoré by som teda naozaj do úvahy. Ďakujem pani predsedajúca. Predsednička, ďakujem. Teraz má slovo pán Cortés Lástra. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Pravda je, že rozpočet na rok 2013 musí sledovať hlavný cieľ a hlavným cieľom je znižovanie chudoby a tomu by malo dochádzať v rámci trvalo rastu a to určite, na tom sa určite všetci zhodneme. V každom prípade je rozpočet Európskej únie na budúci rok je úzko prepojený s vonkajšou pomocou Európskej únii a dúfame, že bude aj táto pomoc tiež, žiadosti, tiež žiadostivá. Tiež v súvislosti s tým, čo tu odznelo, súhlasíme s tým, aké sú ciele, ktoré sa týkajú rozvojovej spolupráce. Pretože sa tu zvýšili náklady a keď porovnáme návrh na platby, je toho menej, než tomu bolo v roku 2012. Ehm, tiež sa domnievame, že fondy, ktoré sú určené pre rozvoj, by mali mať bezprostredný dopad na potieranie chudoby. A preto by bolo potrebné spolupracovať s ďalšími darcami, aby sme zabezpečili efektívnosť našej práce. Naša politická skupina je toho názoru, že je tiež potrebné nachádzať alternatívne mechanizmy financovania pre menšie projekty bez zisku, teda neziskové organizácie rôzne družstva, miestne družstva a miestne úrady treba zvýšiť transparentnosť financovania projektov a tiež dodržiavať um, koherentnosť s ďalšími cieľmi a to je potieranie klimatických zmien v rôznych. Takisto si všímame aj návrhy eh, pre navýšenie osôb, a pripomíname komisii referenčné otázky, ktoré Európska únia už zadefinovala v rámci rozvojovej pomoci v roku 2005. To znamená, že určité tá percentuálna časť týchto prostriedkov by mala byť venovaná taktiež ochrane zdravia a uskutočňovania mileniových cieľov ktoré ešte ani náhodou zďaleka neboli uskutočnené alebo zrealizované. Rozvojové ciele musia byť eh, tiež hlavnými cieľmi orientácie v otázke zdravia a vzdelávania. My, ak chceme, aby komisia zaručila, že tento nástroj pre rozvojovú pomoc zostane účelným nástrojom pre rozvojovú pomoc, osobitne v prípade alebo za integrácie zdravia a vzdelávania, vrátanie zahrnutia takých prvkov, ako je napríklad e, rodová rovnosť a prístup k handicapovaným osobám. Predsedajúca, ďakujem. Teraz bude mať slovo komisia. Neviem, kto je tu z komisie, pán Karlo Eich alebo pani Jana Vladislavová alebo pán Bart Vašin komu dáme slovo. Nie, nemusíte kvôli tomu spadnúť, počkáme na vás. excusez le retard parce que. Euh, donc, euh, La, la, la première chose, donc effectivement, le, le budget 2013. Dovolte, aby som, prepáčte, som prišla trochu neskôr. A čo sa týka rozpočtu na 2013, vy... Ja som naozaj um, teda roz, uznávam, že teda ten čl- rozpočet 2013 je taký osobitný, pretože ide o rozpočet, ktorý je plný šetrenia a škrtov, pretože všetky členské štáty vlastne musia šetriť a my taktiež. E, a to sa aj zohľadňuje tým pádom patrných prostriedkov. Ide tu predovšetkým o platobné rozpočtové prostriedky a pokiaľ chceme zachovať e, finančné programovanie, ale aj celú časť priorit, ktoré boli vymedzené e, v zásade ako životné prostredie a klimatické zmeny, kde sme sa nám podarilo zvýšiť sumu o 40,54 milióna. A pokiaľ ide o e, politiku susedstva, predovšetkým v Južnej Európe, tu sme rešpektovali tie viazané rozpočtové prostriedky, ktoré boli vyčlenené vo vzťahu k arabskej jari minulý rok. Bolo však potrebné obmedziť niektoré iné programy, a s týmto cieľom sme uplatňovali metódu, ktorá je založená predovšetkým na absorpcii e, finančných prostriedkov. Vychádzame teda z analýzy všetkých programov, predovšetkým tých, ktoré je potrebné ešte, e, ktoré majú ešte e, veľké zostatky, pretože ešte stále je potrebné nakontrahovať e, veľa vecí, ale je potrebné ešte aj uhradiť značné finančné prostriedky, čo sa týka predovšetkým programov v Ázii, v Latinskej Amerike, kde sú isté problémy s absorpciou z časti z toho dôvodu, že tretie krajiny nemajú záujem alebo nemajú kapacitu. E, na druhej strane, pokiaľ ide o úsporné rozpočty, tu sme vypočítali e, výšku platobných prostriedkov potrebných na to, aby sme mohli splniť všetky právne záväzky, ktoré sme už prijali Eh, pokiaľ ide o budúci rok. Je potrebné, aby sme využili aj prebytok a v budúcom roku bude potrebné urobiť potrebné úpravy s ohľadom na skutočné potreby ale v prípade, že to bude potrebné, tak budeme musieť prispieť a pristúpiť aj k rôznym presunom v rámci rozpočtu. Pokiaľ ide o Áziu, Afriku a Latinskú Ameriku, tu v nadväznosti na oznámenie Agenda for Change bude potrebné v čoraz väčšej miere realizovať tieto programy a robiť úpravy v tomto svetle. Pokiaľ ide o audity, aj v tomto prípade si myslím, že na úrovni e, Myslím si, že toto je v podstate jediný program, kde máme osobitnú položku pre audity ale tu musíme e, v čoraz väčšej miere prihliadať na financovanie prostredníctvom operatívnych, e, platobných, e, operatívnych finančných prostriedkov a e, nemusíme vychádzať iba z tých, ktoré sú vopred vyčlenené a ktoré majú svoje rozpočtové linky. Ďakujem veľmi pekne. Ešte čakáme 30 sekúnd. Mr. Mitchell, you have the floor. <clears throat> Pán Mitchell, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, len normálna technická vec. Nož, ale keď e, do 16. o 12. nepredložíme pozmeňujúce návrhy, nebudú predložené. Takže predpokladám, že výbor to pod, to bude musieť všetko predložiť teda do 12. 16. To je on pred, adresované smerom členov. Ja chápem to, čo povedala komisia, chápem, že musíme opatrne nakladať so zdrojmi za situácie, v akej sme, ale nechápem, keďže sme v takejto situácii už pár rokov, že prečo ešte v roku 2012 komisia žiadala extra 80 ľudí, aby zabezpečila dobré finančné vedenie, veľké množstvo rôznych grantov v rámci DCI. To je citácia z návrhu rozpočtu 2012. A prečo zrazu teraz e, komisia to chce znížiť, tých počet pracovníkov na 51? To znamená, že teraz nebudeme mať dostatočne dobré finančné riadenie? keď budeme mať menej pracovníkov? Viete mi to nejako vysvetliť, že ako môžete takto e, za jeden rok meniť, e, v jednom roku šetríme a chcete 80 ľudí viac a potom v ďalšom roku zase je niečo iné? Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, e, Ďakujem. Pripomínam, že posledný termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 17. mája 12 hodín. Alors, excusez-moi, j'ai mal compris. Je... zle som to pochopila. Uh, nie, je to, uh, je to, je to 16. Nie 17. 16. maj na poludnie. Eh, pán Mitchell položil komisii veľmi presnú otázku. Chcel by vedieť, na čo slúžia tých, uh, slúži tých 17 novovytvorených pracovných pozícií. Potrebovali by sme spresnenie. Prosím. Bon, euh, si on comprend bien, il s'agit effectivement des 17... Takže, ak som tomu správne porozumel, tak tu ide o tých 17 miest, ktoré boli vlastne vytvorené pred tromi rokmi. Vlastne to sa už skončilo, bolo to, boli tie do, do, dočasné miesta na 3 roka, to znamená, že tieto miesta už neexistujú. Išlo tu o miesta pre zmluvných agentov, pre delegácie, to znamená všetky delegácie, ktoré požívali prostriedky z tohto programu, už vlastne vyčerpali finančné prostriedky. To boli dočasné miesta, tie už teraz neexistujú. Pán Mičo, nemyslím si, ja som bol spravodajcom pre toto nariadenie rovnako ako DCI a v roku 2011, roku 2011 komisia požiadala citujem, aby sa zabezpečil zdravý finančný manažment na základe finančných prostriedkov v kontexte DCI. To je z návrhu rozpočtu pre roku 2012, takže vidíme, že sa to požaduje. Je to skutočne veľká zmena za také krátke časové obdobie. Chceli by ste sa k tomu vyjadriť? Chcete na to odpovedať? Máte konkrétne informácie pre tieto doplnenia, ktoré predložil pán Mitchell. Išlo tu o vytvorenie pracovných príležitostí na vedenie projektov v malých sumách. Ak nemáte konkrétne detaily momentálne, možno by ste to mohli byť v písomnej podobe, aby ste na to sprostredkovali na sekretár. Ak dovolíte, ja by som chcel odpovedať písomným spôsobom, pretože neviem, o akých postoch pán Mitchell momentálne hovorí. Dobre, takže sa dohodneme na takomto spôsobe postupu. Takže tento bod je teraz ukončený. A Pán Serensen, poprosím vás, mohli by ste prísť bližšie. C'est ça, hein, a teraz sa teda budeme zaoberať skutočne veľmi dôležitým a aktuálnym bodom pre naše informácie v spolupráci s DG ECHO. Ide to o humanitárnu krízu v Sýrii a o situácii sírskych utečencov v tejto oblasti. Istotne je to veľmi dôležitá téma, veľmi dôležitá téma zo zahraničného hľadiska my vieme, že Asad al-Bashar zabíja svojich obyvateľov a že tu máme veľké množstvo utečencov a že to prináša so sebou veľké obavy. My sa obávame toho, že ako sa vlastne tu správajú k sírským utečencom a čo sa pre nich robí títo sa utiekajú predovšetkým do takých krajín ako je Turecko, Jordánsko, dokonca aj do Iránu, takže ja očakávam s veľkým napätím, čo nám kolega povie o tejto situácii a ak sa neoplatňuje dobrým spôsobom táto humanitárna pomoc, čo by sme mohli vlastne urobiť na to, aby sme pomohli kolektívnym spôsobom. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás a že ste už aktívna tu medzi nami a nie len tam vo Francúzsku. Takže som skutočne rád, že ste prišli do nášho výboru opätovne. Prstom ste poukázali na skutočne bolavú, bolavé miesto. Vidíme, že čo sa tu deje. Sme skutočne zdesení. Najnovšie správy zo Sýrie nám nedávajú nejaký dôvod na to, aby sme boli optimistickí. Sú tu pozorovateľia, ktorí dokonca hovoria až o vývoji, ktorý sa jednoducho zvrháva až do situácie podobnej civilnej vojne. Ja nie som si celkom istý, či by sme to takto mohli až charakterizovať, ale predsa len treba povedať, že sa to uberá celé nesprávnym smerom. Máme tu konflikt, ktorý jednoducho dáva do protipolovej pozície viaceré časti spoločnosti a aj naši skúsení pozorovatelia, ktorí žili v tejto krajine a poznali z minulosti, nás informujú, že sa z toho celého stala situácia, ktorá sa bude ťažko zvrácať. Je to predlžený konflikt a situácia konfliktná, ktorá má vážne následky ja ako aktivista v humanitárnej pomoci som trochu bezmocný, pretože my sa snažíme byť čo najviac neutrálni, hoci sa nám nepáči to, čo vidíme, to neznamená, že sa nám to páči a nechceme byť ani neutrálni v tejto oblasti, ale my ako humanitárni pracovníci by sme chceli zostať nezávislí a neutrálnej pozícii, pretože my sme presvedčení, že naše Naša práca si túto nezávislosť a neutrálnosť vyžaduje na to, aby sme vôbec mohli zabezpečiť prístup do takýchto území. Neznamená to, že my monitorujeme situáciu skutočne veľmi pozorne, že nesledujeme, čo sa na politickej scéne deje, avšak snažíme sa presvedčiť jednotlivé strany v konflikte, že my ako generálne riaditeľstvo ECHO nezdielame, nezdielame tie jednotlivé názory Európskej únie navonok, pretože my sa snažíme držať tej neutrálnosti. Dovolte nám teda, aby sme participovali na vyhodnocovaní potrieb, aby sme mali zabezpečený prístup do tejto krajiny a nemusíte sa obávať, že my máme nejaký iný program ako vy. A to je skutočne ťažké túto pozíciu si udržať, pretože podozrenie sa šíri z každej strany. Ja som už vlastne poukázal na komplikovanú situáciu. Snažím sa svoje vlastné stanovisko nezverejňovať. Prezentujem ho iba v dialogu, ako napríklad veľvyslancom Sýrie v Ženeve, kde sa snažím predložiť predovšetkým Predovšetkým to, že sa snažíme sprostredkovať humanitárnu pomoc a napriek tomu nám stále povedia, a vy humanitárni pracovníci sa niekedy dostanete do našej krajiny a potom máte iný program, inú prácu. Môžeme skutočne dôverovať, že nebudete sa do toho miešavať. Takže je to veľmi komplikovaný scenár pre našu prácu. Vychádzajúc z jednotlivých uznesení, ktoré boli prijaté vo februári, ale aj preto, že sme mali pocit, že sa situácia nevyvíjala dostatočne rýchlo, pokiaľ ide humanitárnu pomoc. To vám vysvetlím prečo. My sme mali vtedy pocit, že že viacerí humanitárnej organizácie jednoducho boli zdržanlivé a ten dôvod, prečo boli takí zdržanliví, je to, že vnútri v Sýrii už veľa rokov pretože Sýria má skutočne tradíciu, e, dosť takú tradíciu, na ktorú je pyšná, pretože ponúka azyl utečencom z Iránu. Takže my vlastne sa pozeráme na túto krajinu, ktorá sa dostala do takejto situácie. Máme tu veľké množstvo utečencov. Máme tu 200 tisíc utečencov z Iraku, o ktorých sa starajú OSN. Máme tu pol milióna palestínčanov, ktorí žijú v okolí Damašku a na iných miestach, o ktorých sa stará UNVRA. A potom to sú ľudia, na ktorých my nesmieme zabúdať. To znamená, každý krok, ktorý podnikneme v našich rozhovoroch so predstaviteľmi Sýrie, tým, že ich sa snažíme dotlačiť k niečomu alebo presvedčiť, aby urobili niečo pre vlastných ľudí, Jednoducho v podstate musíme zároveň počítať aj s tým, že aké riziko to prináša so sebou pre tých ďalších utečencov, ktorí sú v Sýrii. A to je aj dôvod, prečo bol ten začiatok týchto rokovaní taký ťažký, pretože jednoducho tu bol zdržanlivý postup viacerých humanitárnych organizácií. A dnes sa snažíme vysporiadať túto situáciu takým spôsobom, že sa snažíme uh, viacerým aktérom zaangažovaným celkom jasne povedať, že musíme nájsť spôsob, ako vytvoriť tlak na sírskú vládu, musíme to celé zverejniť, že tu ide skutočne veľký problém, musíme otvoriť humanitárne koridory eh, a podporovať ich paralelne ruka v ruke s tými politickými riešeniami, ktoré ponúkame. Takýmto spôsobom sme získali podporu viacerých hlavných aktérov v tejto oblasti na to, aby sme vytvorili Sýrske humanitárne fórum, ktoré sa pred pár mesiacmi stretlo po krát a po druhýkrát sa stretlo, ak sa nemýlim, pred tromi týždňami v Ženeve. Musím však povedať, že, že je to situácia, kde ten pohár ešte stále je poloprázdny, respektíve poloplný podľa uhla pohľadu. Nie je to nejaký ohurujúci úspech, ale predsa len som zaznamenal skutočnosť, že tie dva razy, čo sme sa stretli na tomto fóre, vytvorila sa tu určitá dynamika, ktorá umožnila nám sa pohnúť vpred v tej humanitárnej oblasti. To prvé stretnutie bolo veľmi zaujímavé, pretože naši sietskí priatelia vôbec neboli, e, nemali chuť zúčastniť sa na tom, mm, po tých, avšak po určitých zákulisných politických rozhovoroch sa pridali. Avšak dobrá správa je, že 24 hodín predtým hneď pred e, s tým zriadením tohto fóra, tak Valery Amos sa mu podarilo dostať sa do Damašku, získal vstup. Vy si si pamätáte na niektoré fotky, dostal sa do Homsu a do ostatných miest, kde sa vlastne tieto bombové útoky udiali. To bol prvý e, vstup pre humanitárne organizácie, ak necháme teda bokom sírskej asociácie humanitárnej pomoci a tie skromné operácie, ktoré vlastne podnikli. A týmto zdávam hold Červenému krížu, ktorý tam bol zaangažovaný svojím spôsobom, skromným spôsobom, pretože ten vstup do krajiny bol veľmi ťažký, komplikovaný, ale otvorili sa tu dvere aj pre toto fórum. My by sme neparticipovali inak na takomto procese, ktorému teda napomáha aj môj politický šéf Kristalina, ale my sa to snažíme celé manažovať aj spolupráci s Arabskou ligou, aby sme, aby sme potešili alebo vyjadrili určitú participáciu aj vo vzťahu k OSN, že tam nie sú osamotení. A to druhé stretnutie, ktoré sa udialo zhruba pred tromi týždňami, vlastne umožnilo tú misiu vyhodnocovacú, že sa vôbec udiela. Problém je, že ak ide do Sýrie a nemáte vôbec potuchy, že aké majú potreby, kde sa nachádzajú, koľko špitálov bolo zbombardovaných, čo sa kde udialo v teréne, tak máte problém, že jednoducho vašu pomoc rozptýlite na také miesta, kde tá potreba nie až taká vysoká a čo ešte horšie, dostanete sa do toho konfliktu a budete tam priamo zúčastnení že už nie ste nestranní. Takže tomuto sa musíme my vyhnúť. To nechceme. Preto potrebujeme takúto detailnú analýzu situácie. A znovu tá situácia poloprázdneho, poloplného pohára. Umožnil sa nám síce vstup, respektíve Ocha sa tam dostala, a vláda im umožnila vstúpiť, ale boli tam, participovali na tom aj opozície a Vytvorila sa určitá analýza, ktorá potom bola predložená, zaslaná sírskej vláde na podpis a mali sme potom nasledovalo to druhé stretnutie humanitárneho fóra a jasný signál z neho vyvstal ten, že uznávame, že tu je skutočne akútna situácia, ktorá ktorá postihla milión ľudí v jednotlivých častiach krajiny. Čiže poprvýkrát to sami uznali takýmto spôsobom. Takže to takisto ako same o sebe nie je riešením, musia ešte nasledovať adekvátne kroky a nie je to ani tak o peniaze. My aj s vašou pomocou sme mm, mali 10 miliónov dokopy eur a potom sa ešte pridali ďalších 10 miliónov eur ale hneď ako sa zabezpečí lepší vstup, hneď ako sa zabezpečí, tak prídeme k vám, aby sa využila táto rezerva v akutnom prípade. Avšak ide tu o to, aby sme zabezpečili takú situáciu, že budeme môcť vôbec tú pomoc dostať do Sýrie. A to je bohužiaľ zatiaľ ešte stále nie umožnené na 100%, ale je tu jedna dobrá správa, dobrá správa z posledného víkendu. Valerie Amos znamenovala Radon Ojčua, ktorý je bývalý predstaviteľ UNHCR v Damašku a niektorí z vás si ho možno pamätajú ako minister zahraničných vecí v Tunisku. Po povstaní tam bol na krátku dobu, je skutočným odborníkom, expertom na sírskú situáciu a skutočne vie, o čom hovorí. Ja viem určité informácie, ja sa tam vyznám, ale on vie oveľa, oveľa viac. A on nám zaslal informácie, respektíve nás informoval na našom stretnutí v, Gene, v Ženeve v tom zmysle, že si to vyžaduje celý čas, že si to vyžaduje dialog so sírskymi partnermi. Skutočne urobil v tejto oblasti progres a podarilo sa mu zaznamenať určitý prelom v tejto oblasti v tom zmysle, že OCHA a ostatné organizácie môžu otvoriť e, centra v jednotlivých postihnutých častiach krajiny. Takže postupne sa tu otvára priestor pre humanitárnu pomoc. Nerobím si pre, príliš prehnané nádeje, viem, že situácia je komplikovaná, ale predsa len aspoň je tu vidieť odhodlanie, konzekventná snaha zostať neutrálnym, ale predsa len vytvárať určitý tlak v tom zmysle, že týmto vlastne zaznamenáme určité konkrétne výsledky. Takže my by sme boli oveľa radšej, ak by to celé prebiehalo oveľa rýchlejšie. A ak by niekto z nás mal nejakú čarovnú paličku na to, aby tú situáciu vyriešil a týmto zabezpečil otvorené dvere pre humanitárnu pomoc, to by bolo skutočne zaujímavé riešenie, ale bohužiaľ realita zostáva iná a my ju musíme akceptovať pravdepodobne takéto riešenie s čarovnou paličkou sa konať nebude. Takže pre mňa to je určitý signál, že musíme aj naďalej postupovať vyváženým spôsobom, snažiť sa pozorovať to, čo sa deje, snažiť sa vytvárať určitý tlak, ale nedostať sa do takej situácie, že by sme sa snažili pretlačiť určitú politiku cez humanitárnu pomoc. Pretože hneď ako by sme to urobili, pretože vláda, ktorá ešte zatiaľ má kontrolu nad všetkým, nad dopravou, nad distribučnými centrami a tak ďalej, tak hneď sa tie dvere zatvoria celé humanitárne pomoci. Je to nielen pre nás, ale aj pre celé množstvo ostatných zaangažovaných humanitárnych organizácií. Takže ja som ochotný zodpovedať na vaše otázky, som ochotný vás informovať detaľnejšie veľa ľudí, ktorí na mojom oddelení pracujú na tejto téme. Pracujú celé noci. Treba povedať, že aj komisárka je stále v kontakte so všetkými zúčastnenými. Snažíme sa skutočne dodržať tú deliacu líniu medzi politikou a neutralitou a nájsť tú vyváženosť, ktorá je podľa môjho názoru potrebná na to, aby sme vôbec mohli niečo urobiť. Máme v susedných regiónoch eh, ľudí, Hovorili ste tu o sírsky utečencoch. V Jordánsku sa je o nich postarané. Podporujeme ľudí, ktorí potom cez hranice prejdú. Pardon, v Turecku. A takisto v Libanone. Takisto sme urobili ponuku tureckej vláde na to, aby prijali týchto utečencov. A musím stať úctu týmto. Zaslúžia si kompliment z mojej strany, pretože tie susedné krajiny skutočne pomáhajú týmto utečencom. A to neznamená, že nemajú vlastné problémy, majú ich dosť, ale v rámci tejto situácii napätej predsa len pomáhajú. A takisto sú zúčastnené na tomto sírskom humanitárnom fóre. A záverom ešte jedno, jedna informácia. Na rozdiel od tej politickej diskusie na Bezpečnostnej rade, kde, viete, ako jednotliví členovia sa k tomu, aké stanovisko k tomu zaujali na Bezpečnostnej rade, ale ja som z toho vyrozumel z tých rozhovorov s Rusmi a s Číňanmi toľko, že tieto, tieto rozhovory s týmito dvomi veľkými krajinami boli skutočne prospešné. Oni sami nechcú, aby sa situácia zvrhla na niečo horšie. Neviem, teda ako sa to bude vyvinať, ale chcem povedať, že Číňania, predovšetkým Rusi, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, boli skutočne veľmi nápomocní a tento signál v súlade s programom humanitárnej pomoci poslali na správne miesta. Takže to je v tejto skrátenej verzii z mojej strany všetko. Ak sú otázky, rád odpoviem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani de Kaiser. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur. Ďakujem, ďakujem za vaše úsilie. A ja osobne sa domnievam, že vaša stratégia od členenia humanitárnej pomoci od politiky je jediným možným spôsobom, ako v súčasnosti postupovať, pretože cesta k demokratickej Sýrii je veľmi dlhá a je potrebné, aby ľudia vydržali a aby všetky jednoduchšie riešenia e, aby sa zamietli riešenia, ktoré by viedli k regionálnej katastrofe. Ja by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že dnes dokonca aj vo vnútri v Sýrii z hľadiska humanitárnej pomoci bolo urobených niekoľko pozitívnych krokov, ale povedali ste, že darcovia by mali mať možnosť otvoriť e, decentralizované e, kancelárie v jednotlivých mestách. Vy ste hovorili o tých distribučných strediskách a podobne. Hovorili ste o lekárskej pomoci, zdravotníckej pomoci, a tak ďalej. Chcela by som sa spýtať, akú podobu má táto pomoc. Po druhé, vy ste vyvinuli veľké úsilie o to, aby ste sa priblížili k sírskej vláde. A ja nepochybujem o dôležitosti vašej misie. Ale ako to vyzerá vo vzťahu k iným krajinám? Keď som bola naposledy s pani Gomez v Libanone, kde v súčasnosti existuje okolo 20 miliónov, 20 tisíc e, sírskych utečencov, e, pretože sa to nachádza v blízkosti mesta Homs. Vtedy sa zaregistrovalo okolo 10 tisíc utečencov na hranici na severe, ale e, ale High Committee Relief e, ešte e, neposkytol rovnaký, rovnakú výšku pomoci E, utečencom v iných e, častiach. A pokiaľ ide o e, podporovateľov Bašara al-Asada a Hezbola, ktorý má blízko takisto k sírskému Um, režimu, tak tu si musíme položiť otázku, či tento humanitárny exodus utečencov uh, nie je prepojený aj na politické otázky. Toto je veľmi dôležité. Je potrebné, aby sme poskytli pomoc rodinám, utečencom, ale potrebujeme, aby sa predišlo aj e, politickému splanutiu v, Libanon, v Libanone. E, pán Zaujímalo by nás teda, aké je e, vaše stanovisko, pretože libanonský premiér, keď prišiel k parlamentu, e, do parlamentu, tak e, dostal od mňa otázku, čo máme urobiť, aby, ste, aby sme vám pomohli v tomto riešiť túto, toto veľké zaťaženie. On povedal, že to je jednoduché, treba pomôcť ľuďom v Meka. A preto by ma zaujímalo, aký je váš názor na to, ako sa tento problém môže riešiť. Ďakujem. Gospa predsedujúča, vidím, da imamo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vidím, že máme tuto aj slovinské tlmočenie, no, preto by som chcel hovoriť vo svojom rodnom jazyku. Teším sa, že ste tu opäť medzi nami pani predsedajúca, aj keď e, som vám želal úspech, aj keď ste samozrejme boli, boli úspešná a myslím, že ste sa postarali veľmi o reklamu Európskeho parlamentu. Ďakujeme. Teraz by som ešte chcel povedať niečo, čo povedala pani Dekajser a to, že je to veľmi dobré, že že si treba ponechať, že ste ponechali určitú, eh, určitý odstup od politiky, ale obávam sa, že možno, že až príliš, ako si, eh, si zachovame až prí veľký odstup eh, v týchto politických otázkach v Sýrii. Pretože ako keby naše pripomienky a v Európskeho parlamentu zostávajú tak ako si len na povrchu na báze určitých stereotypov nezachádzajú do žiadnych detajlov. Všetko je to vlastne v rámci toho, čo vzniklo alebo k čomu došlo počas arabskej jary. A tiež vieme, že v týchto štátoch eh, respektíve v niektorých štátoch došlo k arabskej jari a v iných už bola aj jar, aj jeseň, aj zima a stále sa nič nezmenilo, režim sa nezmenil situácia sa dokonca ešte e, výrazne zhoršila v niektorých štátoch. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby aby parlament robil také, predložil také detailnejšie, pravdivejšie analýzy k tomu, aká je situácia v Sýrii. Dnes je ako si populárne hovoriť o brutalite režimu a požadovať, aby tento režim okamžite odstúpil. Ale oveľa, oveľa ťažšie je to, že tá pri, že, zvládnuť tú krízu, ktorá v Syrii je a naozaj uznať, že Sýria jednoducho je inou krajinou, než, tí, než sú tie ostatné krajiny arabskej jary. Myslím, že nedávno sme mali návštevu Izraela z Európskeho parlamentu, mali sme tam zaujímavé rozhovory aj so šéfom ministerstva zahraničných vecí Izraelu pre vzťahy s E, náboženskými e, skupinami a bol to bývalý člen Knesetu. A to, čo on ako, vyslal ako posolstvo našej delegácii z Európskeho parlamentu, bolo to, že musíme predovšetkým vedieť, že čo sa udeje po páde mm, sírského režimu že čo všetko sa udeje, koľko je tam rôznych národnostných menšín, ktoré momentálne podporujú vládu z rôznych dôvodov. Takže jasné bolo, že on veľmi dobre vedel, o čom hovorí a že prečo tieto obavy nám vyjadril. Taktiež eh, aj ministerstvo zahraničných vecí komisii e, veľmi otvorene o tomto hovorilo e, s partnerom z Európskeho parlamentu. Takže myslím si, že my možno, že nie sme dostatočne objektívni, keď hovoríme o Sýrii a o tých zahranično-politických e, faktoroch. To vezmeme Kartár, Saudská Arábia, Turecko. Všetky tieto štáty majú svoje vlastné záujmy v Sýrii a hrajú svoju vlastnú hru. E, a to samozrejme situáciu v Sýrii výrazne ovplyvňuje. Potom samozrejme, že je tam aj zároveň občianská vojna, prípadne aj náboženská vojna medzi sunitmi a šítmi. A zároveň je tam aj určitý pokus e, veľkých alebo veľmocí, strategických veľmocí e, o to, kto ovládne e, Sýriu. Na jednej strane je Čína, Rusko, na ďalšej strane sú Američania a ďalší aktéry. A preto si myslím, že je prakticky aj nespravodlivé či neférové, keď my Ehm, ponecháme odpovede na tieto otázky tým, ktorí zabezpečujú humanitárnu pomoc. To sú tie agentúry, ktorí vykonávajú humanitárnu pomoc. A ten požiar v Sýrii sa každý deň, s každým dňom zhoršuje. Ja som doteraz ešte ani nespomenul vôbec eh, Al-Kaidu. útoky al sú, alebo stopy e, útokov Al-Kaidy sú tam už jednoznačne viditeľné. E, takže ja sa e, obávam, že všetky, máme množstvo informácií rôznych druhov, ktoré ale však všetky vyvolávajú obavy. Takže my ako Európsky parlament musíme konať zodpovedne, ako pretože my sme európska časť svetovej politiky. Ak teda ňou chceme byť, musíme postupovať zodpovedne. A v závere by som ešte chcel vyjadriť uznanie komisii a generálnym rejiteľstvu pre humanitárnu pomoc. A taktiež by som aj vám osobne chcel um, poďakovať, pretože naozaj ste veľmi citlivo vyjadrili vaše posolstvo voči nám, vaše posolstvo o politickom rozmere, o politickom prostredí, v ktorom vy pracujete, alebo politických podmienkach. A myslím si, že musíme s tým správne zaobchádzať eh, s týmito všetkými informáciami. Predsedajúca, ďakujem, teraz dám slovo pánovi Mičelovi. Ďakujem, pani predsedajúca, ja budem stručný Neviem, akú prídanú hodnotu môžeme v tejto diskusii dnes e, poskytnúť, lebo naozaj je to veľmi zložitá situácia. Možno, že by zástupca komisie mohol povedať nám, že či parlament by mohol niečo urobiť, čo nerobí, e, keď ste reveli, že zdrojov máte dosť. E, problém je, že sme toto všetko už videli aj predtým, neviem, v bývalej Jugoslavii, nakoniec tam auto, začalo teda fungovať NATO a podobne vynútilo mier. Takže mne sa zdá, že čím skôr niečo z toho urobíme, um, tým lepšie by bolo, čím skôr by bolo dosiahnutie um, zastavenie z, zbraní. Jednoducho prímerie. E, čím, čo, čo je, prečo nefunguje to prímerie? keby bolo prímerie, tak by sa ľahšie poskytala humanitárna pomoc. Môžete nám povedať aj možno trošku viac, čo robíte s tými susednými krajinami? Ste spomínali Turecko, Jordánsko, Libanom. Čo, poskytujeme im nejakú pomoc, finančnú pomoc, alebo mm, mm, hovoríme o našom partnerstve? Ako to vlastne funguje, tie naše vzťahy s nimi? Vďaka. Cortés Lastra, vous avez la parole. Pán Cortés Lastra, nech sa páči. También seré, seré breve Eh, porque hablaba el... Ja budem tiež stručný. Zástupca z DG ECHO teda hovoril o humanitárnych eh, organizáciách a my súhlasíme eh, aj s s, tom, s tým, akým popísal, ako k tomu treba pristupovať, ale otázka otvorenia koridoru humanitárnej pomoci je mm, veľmi potrebné, ale máme tu e, rezolúciu valného zhromaždenia OSN, ktorú schválili väčšin, ktorú schválila väčšina a potom neskôr došlo k tomu zablokovaniu zo strany Rusy, Ruska a Číny. Ale v každom prípade je treba si byť vedomí toho, že máme nejakú morálnu povinnosť naplniť toto uznesenie. Že toto sa nedeje ani v tých krajinách, ktoré sú mimoriadne dôležité v tejto kríze. Sa mi, mne sa zdá, že je to skôr Rusko než Čína. Ja by som sa vás teda chcel spýtať. Rusko tu zohráva veľmi dôležitú úlohu a pravdepodobne to bude aj jedným z kľúčov rozozlenia. Myslíte, vy ste tiež hovorili prakticky v závere, ste hovorili o Rusku, ste povedali, že uvidíme, čo sa dá robiť s Čínou a s Ruskom a ako sa postavia k tej humanitárnej pomoci a oddeliť humanitárnu časť od politickej časti. Chcem sa spýtať, keď rokujete s Ruskom, ako vyzerajú nejaké možnosti otvorenia koridoru pre humanitárnu pomoc, pretože my všetci v tejto miestnosti súhlasíme s vami, že otvorenie takéhoto koridoru je absolútne nevyhnutné. A ja by som chcela položiť e, jednu či dve otázky. Podľa vášho dokumentu je 55 tisíc utečencov už teraz rozdelených medzi Tureckom, Libanonom, Jordánskom Jordanskom a dokonca aj Irakom. Čiže to je veľký prílev migrantov, utečencov, ktorí sú veľmi chudobní, ktorí žijú v núdzi, nemajú k dispozícii žiadne sanitárne štruktúry a je potrebné vyvinúť úsilie o poskytnutie pomoci. Mňa skutočne udivuje, aká malá je tá e, pomoc, pretože Francúzsko e, doteraz venovalo 600 diek a ja by som veľmi rada vedela, či ECHO v, a e, OSN všeobecne chce postaviť skutočné tábory so službami pre týchto nešťastníkov, ktorí unikli smrti a či im e, bude poskytovať e, sanitárne služby, vzdelávanie pre deti, kto by sa mal e, ujať riadenia týchto táborov a či bude možné aj umožniť nášmu výboru návštevu týchto utečencov. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj za veľmi dobré otázky. Pokúsim sa uviezť niektoré odpovede, ale sú aj otázky, na ktoré nemám odpoveď. To musím povedať veľmi jasne. Je e, pochopiteľné, že e, ja e, nemôžem e, hovoriť len o humanitárnych otázkach, nie z toho dôvodu, že e, by e, mi nezáležalo na politických e, aspektoch, ale je potrebné tieto dva aspekty oddeliť. E, je pravda, že Kofi Ananov mierový plán mal 6 bodov. A štvrtý bod, ak sa nemýlim, bol práve humanitárny bod. Čiže či chcem, či nechcem, som súčasťou tejto operácie a my máme humanitárnu komunitu, tam patrí samozrejme Červený kríž, ocha a podobne, ale my sme veľmi dôrazne podporovali Kofi Anana. Myslím si, že jeho práca bola veľmi užitočná a vykonávali ju vo veľmi stiažených podmienkach. A ak sa mám e, dostať k otázke politiky, lebo vy ste e, položili tú otázku o tom, či prímerie sa udrží alebo nie, že ako to bude vyzerať v teréne. Na to odpovedať neviem, ale možno by sme mohli hovoriť o istom politickom vývoji, pretože pozorovatelia OSN sú v teréne, e, ale ich počet je nízky a pokiaľ by sa ich počet zvýšil na 300, tak e, možno by sme mohli mať istú nádej, E, ktorú by sme, vložiť, ktorú by sme mohli vložiť do týchto pozorovateľov v terén. Niektorí by mohli niečo urobiť. Hovorili ste o Číňanoch, o Rusoch a ja by som sa chcel súkromne vyjadriť k ich postoju v Bezpečnostnej rade, ale pokiaľ ide o ich postoj k humanitárnej e, otázke, tu boli ústretovejší a dokonca nás požiadali, aby sme im pomohli eh, pre eh, odovzdať nejakú, nejaký rad správ eh, vláde a pomocou našich kanálov. Naozaj e, možno povedať, že sú tu isté prepojenia a zdá sa mi správne to povedať, bez toho, že by som úplne súhlasil so všetkými aspektmi ich e, politiky ako celku. Položili ste, pani De Kaiser, otázku, um, presnejších informácií o tom, čo sa cez víkend dojednalo. A ja si myslím, že tu ide hlavne o otvorenie štyroch e, kancelárií e, v štyroch mestách v Sýrii kde by pracovali nielen miestni ľudia, ktorí možno nie vždy sú celkom nezávislí, ale pracovali by v nich aj ľudia zvonka, ktorí majú nezávislejšie pohľady a podobne. Čiže takto to prebieha. My sme s nimi v neprestajnom kontakte a domnievam sa, že e, je práve tento, tento rozmer e, dôležitý. A pokiaľ ide o vlády susedných štátov, je jasné, že naši veľvyslanci a vedúci delegácií udržiavajú neprestajný kontakt s e, vládami susedných e, štátov a so všetkými troma susednými štátmi máme e, vzťahy umožňujúce rastúcu pomoc. Napríklad, napríklad v Dakare pracujeme s Medzinárodným výborom Červeného kríža s Vysokým komisariátom pre utečencov. Takisto sme zvyšili naše financovanie o 3 milióny s cieľom poskytnúť e, zdravotníckú pomoc a pomoc v oblasti vzdelávania detí. To, či to stačí, tak e, o tom tu nechcem hovoriť, ale je dôležité, aby sa tieto prostriedky nakladali správnym spôsobom a pokiaľ dostaneme žiadosť o ďalšie, tak e, sme pripravení. V súčasnosti prechádzame etapou plánovania. Aj v Jordánsku sme zvýšili pomoc v niektorých existujúcich táboroch. Turecku je situácia trocha odlišná, pretože spočiatku naši tureckí priatelia nechceli povedať, že majú na svojom území humanitárnu krízu, ale napriek tomu eh, poskytli, vytvorili tzv. Eh, Monitoring Information Center, skratka MIG, kde sme e, zaznamenali príspevky štyroch členských štátov. Myslím si, že Rakúšania tam poslali e, polnú nemocnicu, takisto Taliani a Turecko im je za to vďačné. A pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, tak sme pripravení ju poskytnúť. Situácia v Líbii, ako ste povedali, je mimoriadne komplikovaná. A my e, teda musíme e, postupovať uvažlivo a nemôžeme tam začať vykrikať, že tu je veľa problémov a tak ďalej. My si uvedomujeme, že tam existujú etnické konflikty, aj politické konflikty z Hezbala a tak ďalej, ale Hovorím, prepačte, ja som sa pomýlil, e, čiže to, o čom som hovoril, sa týka Libanonu. Ale je jasné, že my tú situáciu priebežne veľmi pozorne sledujeme a e, vypracovajú sa správy, ktoré nám umožňujú zistiť, či je možné urobiť viac, ale v každom prípade je potrebné požiadať o to, aby sa vyvinulo väčšie úsilie. Tým sa dostávam k politickým aspektom. Myslím si, že tak, vzhľadom na to, že parlament je politický orgán, nestačí hovoriť iba o humanitárnych záležitostiach, treba hovoriť aj o politickom rozmere, ale myslím si, že ja nie som tá povolaná osoba na to, aby som sa vyjadroval k týmto otázkam. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme boli viditeľní zvonka ako neutrálny orgán a vyvíjame naozaj úsilie o to, aby sme aj v skutočnosti zostali v tomto konflikte neutrálni. Pán Weigl povedal, že tu do tejto krízy zasahuje veľmi veľa aktérov a to, čo sa udialo nedávno, to sa netýka len e, vnútorných vecí, ale ja ako predstaviteľ humanitárnej organizácie by som sa k tomu veľmi nechcel vyjadrovať. Možno, že to urobia ďalší. <clears throat> Merci beaucoup, monsieur Sorensen. Ďakujem pekne, pán Sorensen.